Buongiorno. Dobrý deň. Iniziamo eh, questa riunione della Commissione. Začneme dnešným zasadnutím výboru pre ľudské práva. A chcem vás poprosiť, ak nemáte žiadne námietky, žiadne pripomienky ku schváleniu programu schôdze, tak ho môžeme schváliť a takisto aj pokiaľ ide o, zápisnice z 11. a 12. júla 2018. Ak nie sú takéto žiadne pripomienky, tak tým pádom môžeme považovať program za schválený a pár oznamení. Chcem vás informovať o to, že eh, v septembri 2018 sme schválili tri naliehavé uznesenia ktoré sa týkajú ľudských práv. Jedno Mianmarsko, pokiaľ ide o, o pána o, Salvu, e, novinára. A potom tretia sa týkala Kambodže. V septembri sme takisto schválili uznesenie ohľadom e, nebezpečenstva e, zničenia kanálu Alman a tak ďalších dedín. A v oktobri 1. oktobra sme schválili uznesenie, naliehavé uznesenie o zhoršovaní ľudských práv v Bielorusku, v Spojených Arabských Emirátoch, a hlavne pokiaľ ide o prípad Ahmeda Mansura a takisto aj e, pokiaľ ide o Kazachstan autonómnu um, e, oblasť Čiang. Ešte ďalšie vyhlásenie pri príležitosti dňa Medzinárodného dňa proti trestu smrti. Viete, tiež máme takýto medzinárodný deň proti trestu smrti, tak v rámci tohto dňa chcem vám pripomenúť, že eh, odsudujeme eh, trest smrti na celom území EÚ. Vždy sme sa takto vyjadrovali za každých okolností. Takže toto sú pozitívne kroky, e, ktoré sa nám podarili urobiť, e, pokiaľ ide o všeobecný zákaz trestu smrti. Musíme neustále sa za to zasadzovať, máme obavy, pokiaľ ide o vysoký počet e, trestov smrti napríklad v Iráne a v Číne, ako aj nedávne udalosti v Bielorusku a v Egypte, kde ešte stále trest smrti zostáva na programe dňa. Takže tak ako aj boj proti trestu smrti musí zostať, e, je teda komplikovaný, ale musí zostať našou prioritou, aby tieto popravy skončili. Myslím si, že tento boj proti trestu smrti je súčasťou kľúčových priorít, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, ako aj podmienky uväznenia alebo týrania, mučenia v väzniciach, toto všetko sú dôležité priority, takisto aj súdna nezávislosť a tak ďalej, práva mladších, eh, pardon, mladistvých, eh, ktorí boli takisto odsudení na trest smrti. Takže chcem pripomenúť v tento deň, že vo februári 2009 a Európska únia, 2019 Európska únia a Belgická eh, budú mať príležitosť usporiadať kongres na túto tému a dokonca aj tu v parlamente počas plenárneho zasadnutia budeme mať možnosť sa k tomu vyjadriť. Myslím, že to bude aj dobrá príležitosť, preto by sme mohli diskutovať o týchto témach s našimi kolegami, poslancami, ministrami, zástupcami občianskej spoločnosti a takisto aj zástupcami súkromného sektora, ktorí pracujú v tomto smere. Som si istý, že budem môcť rátať s vašou angažovanosťou, s vašim nasadením, aby sme mohli toto ehm, presadiť. Teraz začneme našu diskusiu ohľadom misií eh, podvýboru pre ľudské práva v Turecku a pokiaľ ide o demokratizáciu Benátkeho procesu. Ako viete, bola to delegácia nášho výboru, ktorá bola v Turecku 17. 18. septembra. To bola naša kolegyňa Beniša, ktorá predsedala tejto misii. Bolo tam aj, bol tam aj kolegy, kolega Kanef v maji 2017, od maja 2017 táto situácia radikálne sa zmenila, takže veľmi rád si teraz vypočujem výsledky tejto návštevy a teda týmto pádom odozdávam slovo pani kolegyne Šake. Thank you very much uh, for having the opportunity. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za možnosť informovať vás o našej návšteve v Turecku. Myslím, že sa nastali tu teda veľké zmeny odkedy sme naposledy navštívili z nášho podvýboru Turecku v roku 2016. Vtedy to bola delegácia, ktorú som takisto viedla náhodou. Takže som mohla veľmi dobre porovnať to, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo. My sme sa sústredili na aktivistov v oblasti ľudských práv, tých, ktorí robia v občianskej spoločnosti dôležitú prácu na to, aby chránili ľudské práva v Turecku, či už ide o LGBT komunitu, alebo utečencov, alebo práva väzňov, väznených, alebo sloboda tlače. Stretli sme sa teda s širokou paletou predstaviteľov organizácií ľudských, za ľudské práva, vyjadrili tie obavy svoje ohľadne útokov na princípy právneho štátu a miznutie ľudských práv v Turecku. Optimistickejší prípad prišiel od predstaviteľov medzinárodných organizácií, ktorí sa venujú utečencom a deťom utečencov, ako aj zo strany ďalších medzinárodných predstaviteľov v Turecku, ktorí hovoria, že tie výzvy sú veľmi veľké, ale na druhej strane Turecko robí pozoruhodnú prácu, pokiaľ ide o poskytnutie prístrešia 3,5 miliónov sírskych utečencov, takže ak sa my pozrieme na to, ako my sa tu boríme s menším počtom utečencov v porovnaní s tým, ako to rieši Turecko, naša populácia je oveľa veľská, takže by sme mali byť trošku pokornejší. Takýto sme sa stretli s našim veľvyslancom, tie rozhovory boli zvyčajné, stretli sme sa s predstaviteľmi parlamentu tureckého, to nám poskytlo veľa informácií, a boli sme prijatí zo strany troch ministrov v Turecku. Ja si myslím, že to ako také má veľký význam, pretože to naznačilo, tu, že je tu ochota prijatia na vysokej úrovni, je tu zmena retoriky zo strany Turecka na to, aby vyjadrili opätovne, že vzťahy medzi EÚ a Tureckom sú podľa nich veľmi dôležité. Naša reakcia bola nasledovná. Ak chcete obnoviť vzťahy medzi EÚ a Tureckom, nezačnite s tým, že budete hovoriť o právnom štáte ale ľudských, a ľudských právach, ale že ukážete, to, že to myslíte vážne, prepustíte tých, ktorí sú zatvorení a že obnovíte tie e, mechanizmy, ktoré sa pokazili, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Takže my sme e, sa snažili sprostredkovať informáciu, že treba konať, nie hovoriť a že tu došlo o stratu dôvery a že problémy sa kopia. Takisto sme mali možnosť navštíviť niektoré projekty, ktoré financuje Európska únia, konkrétne jednu školu, kde sa robí práca na boji proti diskriminácii medzi deťmi. Bohužiaľ je to teda problém rovnako ako aj výzvy, ktoré vnímame v našej vlastnej spoločnosti, napríklad vítanie utečencov v školách a v triedách a v komunitách, to si vyžaduje určitú prácu a to isté by sa dalo povedať aj pokiaľ ide o ďalšie projekty, ktoré sme navštívili a takisto ako sa snažia vyriešiť tie psychologické problémy utečencov, ktoré niektorí majú a ktoré sú určitou prekážkou nad v tom, aby mohli začať úspešne nový život. Takže ja si myslím, že to je taký stručný prehľad toho, o čom sme sa zhovárali. Tlačili sme samozrejme na to, aby sa prepustili konkrétne osoby ako Osman Kavala a ďalší, ktorí sú na agende Európskeho parlamentu a my dúfame, že je tu iskierka nádeje, že by sa tie e, sluby skutočne pretavili do skutkov, že nám Turecko ukáže, že chcú plniť pravidla ľudských práv a právneho štátu. Ďakujem. Soraya, ty by si chcela niečo k tomu povedať? Thank you. I have not much to add. Ďakujem pekne. Nemám čo k tomu doplniť. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre zosumarizované, čo sme tam robili. Treba povedať, že je tam rastúca homofóbia v Turecku a takisto aj minister vnútorných záležitostí vyjadril jasné homofobné vyjadrenia. A my sme sa pýtali, aj pretože tu došlo k zákazu LGBT hnutia, aj movement, bolo to v, v Ankare, žiadali sme, aby tento zákaz sa zrušil, ale e, minister bol homofóbny, nebola to skutočne ani žiadna diskusia v podstate s ním. Myslím, že sme mali veľmi dobré zasadnutia a myslím, že to, čo nám povedali, je to, že my v Európskej únii nechápeme ich pozíciu a ich ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. ISIS, PKK a takisto aj Gulan, ktorý, ktorého vnímajú ako teroristické hnutie. A takisto nám pripomenuli, že robia veľkú prácu, pokiaľ ide utečencov a že v podstate robia takých strážnikov za Európsku úniu na tej strane hranice, ktorú s nimi máme. Ale takisto mám dojem, že majú hospodárske problémy, že majú problémy s takými aktérmi ako je Rusko a Spojené štáty americké, takže majú dôvod znovu sa zblížiť s Európskou úniou ja si však myslím, že by sme mali byť neochvejní, pokiaľ ide o naše záväzky v oblasti obhajoby ľudských práv, ohľadne toho, ako my chceme presadzovať princíp právneho štátu a rešpektovanie demokratických hodnôt, samozrejme aj tých hodnôt, ktoré Európska únia zastáva a vyznáva. Myslím, že je pred nami veľa práce, ale sú tu dvere, ktoré sú otvorené a mali by sme, tak ako to aj povedala moja kolegyňa, išlo o veľmi dobrú dynamiku a čas kedy sme tam prišli, takže nám bolo ukázané, že sme vítaní, ale nemali by sme zabúdať na to, že nerozumieme ich situácii. Ďakujem pekne. Bohužiaľ EPP si nezvolilo zástupcu ako ostatné skupiny, takže tu boli dvaja za SND a ja. Takže boli sme skromní, ale boli sme rázni. Áno, a kolegyňa z Háke nás veľmi dobre e, manažovala. Takže kvalita. Dobre. Chcem vám poďakovať <clears throat> za mm, toto zhrnutie. Vidím, že musíme naďalej e, trvať na tomto tlaku e, vyvíjanom na turecké inštitúcie a orgány, pretože e, máme tu niektoré krajiny, ktoré, pre ktorých je veľmi dôležité síce boj proti terorizmu. Áno, pre nás takisto je veľmi dôležitý boj proti terorizmu, ale niektoré štáty toto berú a využívajú ako alibi pre iné správanie. Takže musíme naďalej trvať na našom tlaku. Návšteva v um, v Európskom interuniverzitnom centre pre ľudské práva, Global Campus pre ľudské práva v Benátkach. Tuto sme mali delegáciu, ktorá bola zložená z piatich eh, členov nášho podvýboru, ktorá sa odobrala do tohto centra. Bolo to v období, ktoré bolo naozaj veľmi vhodné, pokiaľ ide pre ľudské práva, pretože to bol kľúčový moment. Ešte sme nemali dostatok eh, detailných informácií, avšak e, je potrebné, aby toto bolo súčasťou našej budúcej práce. E, táto, um, tento Európske univerzitné centrum sa stáva e, súčasťou nášho sektora práce Barbara Lohbiller, to bola, bola na čele tejto misie, takže hneď odovzdám slovo jej, aby nám troška popísala, ako sa, ako prebiehala táto misia. Ďakujem pekne. Thank you, Chair. And we also have... Ďakujem pekne, pán predseda. Mali sme takisto aktívnu misiu. Soraya Post a pani Končas prišli z Turecka priamo do Benátok a potom sme tu mali dvoch aktívnych kolegov aj za EPP, pani Frovol a pani Sovko a, a ja som tam bola takisto. A bol tu odlišný program, ako zvyčajne, keď mávame misiu, pretože sme sa nestretli v hlavnom meste. My sme navštívili inštitúciu Európsky Európske centrum pre ľudské práva a demokratizáciu. Cieľom tejto návštevy bolo, alebo hlavným cieľom bolo posilniť spoluprácu medzi parlamentom a Európskou úniou. EUK. A, pardon, nie Európskou úniou, ale EUKom, čo je vlastne Európska výskumná sieť. My sme chceli zhodnotiť tú pridanú hodnotu tejto európskej siete a táto sa teraz transformuje na taký globálny kampus a bude to taká vlajková loď, pokiaľ ide o vzdelávací projekt. Je to vlastne financované z IADHR. A my sme teda si tam všimli a videli sme to, že musia čeliť e, viacerým škrtom, pokiaľ ide o financovanie. My by sme chceli pochopiť, ako toto je vo vzťahu k ich budúcim plánom a zámerom a projektom. Takisto sme chceli lepšie pochopiť súčasné výzvy a možnosti, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti ľudských práv a mali sme tam aj bývalých študentov AJUKu, Takže treba povedať, že to je najväčšia sieť špecializovaných odborníkov v tejto oblasti v Európe, ale aj z globálneho hľadiska. Takže aký, ako vyzerá to naše hodnotenie celkové? Ja si myslím, že všetci sme sa lepšie dozvedeli viac o ich práci. Treba povedať, že tá štruktúra tej organizácie je veľmi komplikovaná, tí profesori tam nie sú stále, pretože prichádzajú vyučovať z viacerých univerzít. A z európskych univerzít, ale aj zo svetových univerzít a ja si myslím, že sa nám podarilo získať veľmi dobrý prehľad ich práce a v súčasnosti e, ešte teda tú prácu neukončili, ale nachádzajú sa v záverečnej fáze transformačného procesu, aby boli globálne integrovaní ako globálny kampus a ja si myslím, že my všetci v tej delegácii sme zastávali názor, že by bolo potrebné, aby sme boli veľmi konkrétni v tom zmysle, ako by sa dala z našej strany posilniť spolupráca zo strany parlamentu a tej organizácie EUK. A na tom druhom zasadnutí sme si teda uvedomili, že by bolo dobré, generálny tajomník Ajuku to takisto odsúhlasil, že by bolo dobré spísať nejaké memorandum porozumenia, ktoré, myslím, pán Panceri to navrhoval už dávnejšie. Takže ja som sa teraz dozvedelo, že kolegovia z Droha a pán Štucman, ako aj teda pán Štucman bol členom tej delegácie, momentálne teda pracujú na príprave takéhoto memoranda a myslím si, že by to bolo treba završiť, treba na tom participovať a vychádzam z toho, že sa treba pozrieť na podobné dohody, a možno by sme mohli niečo takého podobného pripraviť aj pre IOG. Ide také, o také memorandum porozumenia práve na tej administratívnej úrovni, ale my si všetci uvedomujeme, že je tu potreba pristupovať odlišne, pokiaľ ide o komunikáciu a management a v rámci toho memoranda porozumenia musí to tam byť špecificky spomenuté. Treba povedať, že bolo by pre nás lepšie, alebo aj pre nich, ak by tu boli príspevky zo strany AJUKU, pokiaľ ide o výskum oblasti, ktoré sú dôležité pre našu politickú prácu, aby tu boli užšie formy spolupráce s výskumným centrom Európskeho parlamentu. Mohli by sme takisto poskytovať aj školenia pre kolegov z tohoto EUK a takisto by sme mohli robiť konkrétne aktivity školenia aj pre poslancov, či už teda u nás alebo tam, a mohli by sme sa snažiť aj o to, aby sme zistili, ako by AJUK mohol prispieť, napríklad pokiaľ je organizovanie podujatí na Európskom parlamentu, ako napríklad Medzinárodný pre demokraciu a tak ďalej, ako napríklad výročné stretnutie európskych ambasádorov, veľvyslancov v Bruseli. Takže ja si myslím, že sa nám podarí toto memorandum napísať a že to bude celé úspešný príbeh. Takže strávili sme celý deň v rozhovoroch so študentami. Skutočne bolo veľmi dobré, že tam boli takí aktívni kolegovia, bola tam plenárna diskusia so študentami ohľadne práce parlamentu v oblasti ľudských práv a takisto tu prebehli aj jednotlivé workshopy. A v, na pos- poslednom dni sme si vypočuli obhajoby diplomových prác niektorých zo študentov. Takže ja si myslím, že na záver by som už povedala iba toľko, že je tu skutočne veľký potenciál pre ďalšiu spoluprácu medzi parlamentom a IUCOM, aby tu bola možná spolupráca v oblasti výskumu. Takisto tu môže byť aj výmena študentov, môže tu byť mentoring, môže tu byť spoločná platforma, pokiaľ ide o podporu v oblasti vzdelávania vo sfére ľudských práv. Bude tu aj konkrétna aktivita, niečo konkrétne, aspoň som bola informovaná, takto 7. novembra globálny kampus pre ľudské práva bude mať do poludnia zasadnutie a budú sa venovať téme, že prečo vzdelávanie v oblasti ľudských práv sú dôležité. Bude to v miestnosti A1E1 e v našom parlamente a budú mať teda vlastnú prezentáciu alebo taký takú budku, kde budú prezentovať svoje aktivity a svoje vízie do budúcnosti. A ako vlastne to už bolo včera v rozšírenom píre AFETu oznámené, náš podvýbor druhá bude mať vlastné vypočutie v oblasti vzdelávania v ľudských právach a ja si myslím, že by sme mohli ich takisto prizvať k tomu. Takže ja si Treba povedať, že sme skutočne veľmi detailne hovorili aj so zamestnancami a profesormi. Hovorili sme o tom, že treba zmeniť prístup, pokiaľ ide o finančnú podporu a komunikáciu. No ja si myslím, že toto posolstvo teda e, odznelo, vypočuli si ho ľudia a možno, že to je taký osobný názor, ale ja si myslím, že skutočne s tými študentami prichádza veľký potenciál expertízy a teda v oblasti ľudských práv. My si nemôžeme dovoliť v súčasnej situácii, kde teda ľudské práva sú ohrozované, že by sme mohli riskovať to, že takáto inštitúcia by bola oklieštená finančne príliš, až tak, že by teda nemohla tá ich práca pokračovať ďalej. Takže očakávam, že si zvyknú na niektoré škrty a že možno trochu uspôsobia tie svoje programy vzhľadom na nižšie finančné prostriedky, ale nemalo by to ísť až tak ďaleko, že by nemohli sa venovať svojej práci ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za takúto detailnú e, správu. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem pekne, Barbara. Ja som si s veľkým záujmom vypočula tvoju správu a mám pár otázok. Chcela by som byť úprimná. Bolo to vlastne poprvýkrát v mojom živote, čo som počula o tomto programe a ja sa teda považujem za niekoho, kto je aktívny v oblasti ľudských práv. a Trochu ma to prekvapilo a aj preto som trochu prekvapená. Myslím, že sa treba nad tým kriticky zamyslieť a v plnej miere zdieľam to, čo si povedala ohľadne významu ľudských práv a ohľadne toho, že treba bojovať proti škrtom, ak nie sú opodstatnené, ale Vypočula som si tu nejaké konkrétne prípady, napríklad pokiaľ ide o organizáciu univerzity a zlepšenie fungovania. Takže čo mňa zaujíma, je to naša úloha a ako na, táto inštitúcia e, sa môže porovnávať s ostatnými odbornými centrami inde v Európe, ktoré máme. Prečo by sme mali týchto takto strašne forsírovať? keď sú tu aj iné programy, keď v podstate úprimne povedané univerzity, ktoré možno majú oveľa väčšiu reputáciu, môžu ponúknuť možno aj lepšie výsledky. Takže mňa by zaujímalo, že či možno sa nejako nezdravo ne, nechceme zblížiť s nimi. Prečo? Financujeme ich my, je na mieste, že by sme sa takto angažovali, alebo treba povedať iba toľko, že áno, možno to bol dobrý nápad, ale treba to organizovať iným spôsobom a možno nie je našou úlohou poslancov parlamentu hovoriť o tom, ako oni sa budú venovať svojej práci. Možno mi niečo nedošlo, ale nikdy som nepočula nikdy takú konkrétnu žiadosť o to, aby sa už je spolupracovalo s nejakou akademickou oblasťou, hoci, ako som už povedal, aj mne sú ľudské práva veľmi dôležité. Niekto ďalší? Prego, Soraya. Soraya, nech sa páči. No, I just want to... I don't have... Nemám nič na doplnenie, pokiaľ ide o ten debriefing, ktorý poskytla pani Lohbiller. Ja by som chcela potvrdiť eh, svoj súhlas eh, so všetkým, čo povedala. A je to podľa mňa veľmi dôležité, lebo tá práca, ktorú robia, alebo takto, e, nedarí sa im celkom sa spropagovať a to sa musí zmeniť a snažili sa získať e, prostriedky aj inde. Po našej schôdzke si uvedomili, že sa musia viac sa snažiť aj v tejto oblasti. Súhlasím s tebou, Mariče, ani ja som o nich predtým ani nechyrovala, ale potom som tam bola, zoznámila som sa s nimi a považujem to za veľmi dôležité, veľmi potrebné. Naozaj sú tak globálne nastavení, pokiaľ ide o otázku ľudských práv. A no, ako povedala Barbara, stretli sme sa aj so študentami, e, s právnikmi a ďalšími skupinami a e, naozaj sú veľmi zanietení a naozaj mnohí z nich sa potom dostávajú do pozícií, kde sa príjmajú rozhodnutia, stávajú sa ministrami a tak ďalej, takže aj o tomto nás poinformovali. Ale tiež súhlasím, že sa musia viac viditeľniť, musíme vedieť, aký prínos to prinesie, nielen pre Európsky parlament, ale pre celú spoločnosť ako takú a preto podporujem celú túto vec. Ďakujem pekne. Chcete odpovedať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Prečo sme tam išli? Myslíme, že sa nás obratili preto, lebo už minulý rok tak to už minulý rok nás oslovili a to preto, lebo blížiace sa škrty, vrátanie tých vo VFR, sú také vysoké, že si uvedomili, že nebudú môcť pokračovať ako posiaľ. A preto nás niektorých oslovili. No a my sme sa potom pozreli na tie možnosti, aké poskytuje EÚ. Skladka sme to vnímali ako dobrú príležitosť. A samozrejme, že to nie je naša úloha mm, prísť s nejakými konkrétnymi odporúčaniami, ako e, lepšie fundraizovať, ako lepšie získovať peniaze. Myslím si, že kľúčové je to povedať na to, ako IADHR e, nejaký projekt 15 rokov financovalo a ako môže lepšie podporiť e, našu parlamentnú prácu. A tým, že sme tam išli a urobili tú prípravnú prácu, ja som sa napríklad dozvedela, že tuším, pred 5 či 8 rokmi sa parlament rozhodol cez rôzne inštitúcie e, nevyužívať Benátskú inštitúciu na vysielanie akademikov do určitých štúdií. Aj e, Florenského inštitútu sa to týkalo. Čiže e, to je istá štruktúra, nebolo tam ten push-pull efekt, čiže ani ja som nevedela, že takýto výskum prebieha. Myslím si, že postupom rokov vytvorili istú skupinu ľudí, ktorí e, teraz e, pôsobia e, v administratíve, priamo vo vláde alebo v iných štátnych organizáciách, dokonca aj mimo EÚ. A naozaj majú dobré vzdelanie aj v oblasti ľudských, správ ľudských práv pardon, a majú aj dobrú sieť s bývalými spolužiakmi, s inými absolventami. Napríklad, no, keď idete na eh, nejakú konferenciu alebo keď eh, eh, potrebujete lobovať, tak je taká sieť absolventov a hneď viete, na koho sa máte obrátiť. Čiže toto je vec, ktorú je potrebné nasledovať aj s istými zlepšeniami samozrejme. A tie škrty, ktoré sa navrhujú, ktoré navrhuje DG, tie sa dajú zvládnuť za 2-3 roky. E, neznamená to, že budú musieť e, zavrieť. Ale my sme mali viac využívať ich prácu. A aj za nás je dobré, že máme e, ten výcvik v oblasti Sacharovovej ceny, Sacharovových ideí Ehm, no ale tu už hovorím príliš dlho. My ako parlament môžeme tieto outputy využiť eh, pri našich uzneseniach, taktiež pri štúdiách, eh, k návrhom komisie a tak ďalej. Takže toto by ich podľa mňa aj zviditeľnilo. Ďakujem pekne. Dobre, ak som dobre pochopil, tak budeme sa snažiť držať týchto eh, mm, indikácií, ktoré nám boli eh, povedané v rámci nášho partnerstva s eh, týmto inštitútom, avšak to nevylúčuje to, že ako to už povedala pani Šáke, že môžeme rozšíriť ešte našu, naše pokrytie aj na iné inštitúty. Predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu, na programe Skôdzex, čo je výročná správa. Chcem vám ešte povedať e, niekoľko informácií. Neviem, či, ste sledovali určite prípad Žamala Kazalžiho, ktorý je saudským novinárom, ktorý sa odobral e, do Istanbulu na e, saudský konzulát a nikdy sa už nevrátil s nejakým balikom, tak tento novinár sa odobral do Turecka, pretože si myslel, že sa bude môcť tam oženiť so svojou e, snúbenicou e, z tejto krajiny a tie Senzic. E, chcem vám oznámiť, že pravdepodobne snúbenica tohto novinára bude v Bruseli nasledujúcich dňoch, takže sa s ňou stretnem a uvidíme spoločne, aké budú môžu byť iniciatívy, ktoré by sme mohli započať, aby sme odhalili eh, pravdu o tomto novinárovi zo Sádskej Arábie, ako skončil, takže budem vás o tom informovať a veľmi dobre viete, že v nasledujúcich dňoch eh, teda vám toto všetko pošlem, tieto informácie. Pokiaľ ide o výročnú správu ohľadom ľudských práv a demokracie, toto je e, práca, na ktorej stále robíme. Pán kolega Austrevičus na tom robí. Potom tu máme asi 300 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli zaslané vo všetkých jazykov. Lehota na, hlasovanie na, podvýbore na výbore AFET je na 12. novembra stanovená. A bez toho, že by som strácal ďalej čas, by, by som teraz odovzdal slovo kolegovi Ostrevičus, ktorý nám môže povedať, v akom stave sa to nachádza. Ďakujem, nech sa páči. Thank you, Chair. Good morning to everybody. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Chcem vás poinformovať, veľmi ma to teší, že príprava výročnej správy o ľudských právach vo svete 2017, že práca na tejto správe už dosť pokročila. Ďakujem pekne tým spravodajcom, ktorí predložili množstvo pozmeňujúcich návrhov. Naozaj veľký kus práce a ďakujem všetkým za ich príspevok. Kolegyne, kolegovia, Dostali sme 391 pozmeňovacích návrhov. Neviem to porovnať s predchádzajúcimi rokmi, či je to viac, menej, ale ja to vnímam ako prejav veľkého záujmu o túto tému. A naozaj oceňujem veľkú aktivnosť zo strany kolegov. Ja som sám tiež predložil niektoré pozmeňujúce návrhy Týka sa to budúcej práce výboru 2 a aj e, zo pár ďalších vecí, ktoré odzneli v prvé výmene názorov o návrhu mojej správy. Ja e, chcem čo najviac návrhov zapracovať do kompromisných návrhov, teda pokiaľ to nepôjde e, v exaktnom zmysle, tak aspoň ten duch by tam mal e, zachovaný. E, viac než 40 kompromisov máme pripravených a ja dúfam, že budú dobré východisko e, do ďalších rokovaní. Kompromisy budú k odsekom na nasledujúce témy. Poprvé, kompetencie alebo zodpovednosti členských štátov, obhajcovia ľudských práv a občianská spoločnosť UNHCR, osobitný predstaviteľ, výročná správa druhá a jej úloha, efektívnosť aktivít EÚ, dialógy o ľudských právach, menej priestoru pre občianskú spoločnosť, sloboda médií, sloboda vierovýznania, trest smrti, genocída a ICC, medzinárodné humanitárne právo, boj proti korupcii, genocída, vývoz zbraní a diskriminácia. Tiež som dostal množstvo pozmeňovacích návrhov k odsekom o migrácii, deťoch, podnikaní, ľudských právach, GSP, LGBTI a športe, ktoré sa dosť rozšíria. Nové články sa navrhnú na témy ako susedstvo EÚ, práva žien, obchod, ľudia s postihnutím, pôvodné obyvateľstvo a klimatické zmeny a nové úvodné ustanovenie k občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o ostatné otázky, aj tu sme dostali nejaké pomocné návrhy týkajúce sa alebo obsahujúce nejaké odkazy na krajiny. My sme sa v úvode rozhodli, že sa chceme čo možno najviac vyhnúť takýmto odkazom na konkrétne krajiny. Takže o tom totiž budeme musieť diskutovať počas rokovaní o kompromisoch. Ja by som nerád tam mal presné odkazy, keďže v prílohách k tejto výročnej správe budeme mať uvedené takéto konkrétnosti, pokiaľ ide o uznesenia o naliehavom postupe. A na plene e, samozrejme pri vystúpeniach bude možnosť e, menovať krajiny alebo regióny a jasne poukázať, o ktoré oblasti ide, ale nie v samotnej výročnej správe, lebo na to sme sa od začiatku, dá sa povedať, dohodli. Pokiaľ ide o kompromisy, ten by som vám rád predložil o nedlho. Tieňoví spravodajcovia sa majú stretnúť, ako si povedal pán predseda, 16. oktobra. O 3. to je naplánované. Hlasovanie v AFETE bude 12. novembra v Štrásburgu. Ja teda dúfam, že toho času bude dosť v tomto období Budeme tam mať viacero zasadnutí tých spravodajcov, ehm, neviem koľko ich bude, ale ja verím, že práca bude rýchlo napradovať, teda počnú s tým 16. oktobrom. Ja sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu s tými spravodajcami a s autormi pozmeňovacích návrhov a veľmi rád odpoviem na akékoľvek otázky, ktoré v tejto fáze máte. Ďakujem pekne. Grazie, Petras, grazie. Ďakujem pekne, Petras, veľmi pekne ďakujeme. Teraz e, začneme s tieňovými spravodajcami. Najprv pán Preda, nech sa páči. uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem ešte raz poďakovať e, pánovi kolegovi Austrivičiusovi, ktorý pripravil tieto dve správy pre socialistov a dve pre EPP. Toto je naozaj eh, ešte liberálna správa, alebo jedno ešte pre liberálov eh, v rámci mandátu 2014-2019. Takisto chcem ešte vyzdvihnúť aj eh, to, že táto správa vyvolala veľký záujem u kolegov. Ide o naozaj strategickú správu z hľadiska príspevku Európskeho parlamentu našej inštitúcie do politiky EÚ, pokiaľ ide o ľudské práva. Teraz by som chcel odprezentovať niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil. Prvý alebo prvá pripomienka v tomto kontexte, ktorú by som chcel zapracovať, je nasledovná, týk, sa týka miesta, ktoré bude vydelené pre, spravo, pre otázku mainstreamingu v oblasti ľudských práv a demokracie si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme naďalej konsolidovali implementáciu tejto politiky s tým, že sa budeme snažiť vylepšiť fungovanie a použitie nástrojov, ktoré máme k dispozícii v súčasnosti. A v tomto zmysle aj pozmenujúce návrhy e, sú špecificky menované ľudským právam a zamerané na dialog v oblasti ľudských práv aj na usmernenia v oblasti ochrany e, slobody vierovýznania. E, v mojich pozmeňujúcich návrhoch 168 až 308 som chcel zdôrazniť miesto, um, ktoré v rámci ľudských práv musia mať zabezpečené aj práva detí a práva mladistvých a, a s odvolaním sa na dohovor OSN v tejto otázke. Ale takisto aj mojou myšlienkou bolo, že cez tieto pozmeňujúce návrhy zintenzívnime naše snahy, naše úsilie pre zabezpečenie ľudských práv pre handikapované osoby. Takisto e, som tu chcel hovoriť o otázke prevencie genocídy a takisto o zločinov proti ľudskosti vzhľadom na tú správu, ktorú sme prijali minulý rok. Je to akési pokračovanie toho, aby sme lepšie zohľadňovali na medzinárodnej úrovni úlohu tiež neštátnych subjektov. Toto bude môj pozmeňujúci návrh 184. Takisto som zdôraznil aj dôležitosť rozvoja nástrojov, ktoré nám umožnia lepšiu prevenciu takýchto tragédií, genocídy a zločinov proti ľudskosti. To je môj pozmeňujúci návrh. 205. A posledný nástroj, ktorý spomeniem, tu je otázka demokracie. To je opätovne si myslím eh, niečo, čo bolo ponechané príliš bokom, eh, pretože hovoríme o ľudských právach v tejto správe a o demokracii zároveň na tej istej úrovni. Takže myslím, že je dôležité, aby sme sa zamerali tiež a viac na také otázky, ako sú otázky reformy politiky v takých eh, krajinách, ktoré sú našimi susedskými krajinami. Tiež treba zohľadniť eh, našu podporu pre právne alebo súdne reformy eh, v niektorých krajinách, ako aj naše pozorovateľské misie počas volieb. V tomto zmysle idú moje pozmeňujúce návrhy 226, 227, 300, 26. Nezabúdajme, že táto e, správa e, v oblasti ľudských práv a demokracie e, nevieme si ani predstaviť, viackrát som to už dôraznil, aká je dôležitá, kde je potrebné rešpektovať ľudské práva aj mimo demokracie. Demokracia to je istý druh režimu politického a treba sa pozrieť práve na to, ako to konsolidovať aj v takých krajinách, e, ktoré sú susedskými krajinami napríklad, e, práve takýto režim demokratický. No. Takže my sme ako EPP otvorení, aby sme spolupracovali s našimi kolegami z ostatných politických skupín a dúfam, že budeme mať aj tento rok možnosť dospieť dohode, ako je v predchádzajúcich rokoch, ohľadom základu tejto správy. A v nasledujúcich týždňoch nebudem môcť sa zúčastňovať na podvýbore pre ľudské práva, pretože som šéfom pozorovateľskej volebnej misie na Madagaskare a odoberiem sa tam. Ale pokiaľ ide o technickú úroveň, tam budem určite účastný. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Eu vou falar em nome da deputada Liliana Rodrigues, da nossa colega, que não pode... Ďakujem pekne. Eh, ja som tu v mene pána Rodrigueza, ktorý tu nemôže byť prítomný. Eh, chcem vám povedať, že chceme zabezpečiť rodovú rovnosť, ako aj sociálny rozmer v oblasti Stredozemného mora. Teraz vám prečítam ten text, ktorý im poslal. Socialistická frakcia predložila všetky pozmeňujúce návrhy k tejto výročnej sprave pre ľudské práve, nielen kvôli tomu, že by nesúhlasila s niektorými názormi spravodajcov, ale aj preto, že sa nám zdá, že sú tam niektoré, ktoré sú dôležitejšie, ktoré je potrebné objasniť alebo e, prehlbiť. Ide konkrétne o následovné veci. Finančné prostriedky, ktoré Európska únia a členské štáty musia uh, um, prisúdiť podpore občianskej spoločnosti a ochrane ľudských práv. Preto je veľmi dôležité, aby sme túto podporu neponechali v finančnom nástroje pre ľudské práva pre demokraciu v nasledujúcom finančnom rámci. 2020-2027. Eh, Potrebujeme takisto systematicky zhodnocovať eh, eh, práva obrancov ľudských práv a takisto aj demokracie. Pokiaľ ide o členské štáty v, prílohe, ktorá je venovaná ochrane ženám a takisto aj usmerenia, ktoré sa týkajú ľudských práv, tuto chcem povedať, že sú tu niektoré, ktoré tolerujú ako keby takéto strašné činy, o ktorých jasne hovoria obrancovia ľudských práv, pretože preto je potrebné zabezpečiť dôstojný život pre všetkých ľudí a, takisto, aby všetci pochopili, že politiky Európskej únie zohľadňujú aj e, zahraničnú politiku s určitou ktorá je úzko prepojená s e, ochranou ľudských práv a demokracie. Takisto aj politika rozvoja, ako aj hospodárska politika je s tým úzko spojená. Je potrebné urobiť hodnotenie ex post a ex ante a je potrebné mať takisto akčný plán, pre, e, pokiaľ ide pre ľudské práva pre mladistvých a pre deti. Je potrebné skončiť alebo um, Hm, bojovať proti sexuálnemu násiliu, je potrebné zbierať údaje podľa, rodovej rod, e, podľa rodu. A e, takisto toto sú veľmi užitočné nástroje, ktoré nám môžu pomôcť e, zmierniť negatívne dopady všetkých týchto javov. Je, je potrebné takisto aj sa venovať základným právam domorodného obyvateľstva podľa vierovýznania a tak ďalej. Je potrebné sa venovať všetkým týmto vám Potiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, toto by malo byť tiež jedna z hlavných, e, naš, alebo to by mal byť jeden z hlavných prvkov, ktorý by tu mal byť takisto e, zakomponovať. Je potrebné bojovať proti delikvencii a e, spojiť to s humanitárnou pomoci. Je potrebné bojovať proti terorizmu a zamyslieť sa nad tým, aké sú rizika, ktoré majú dopad na základné ľudské práva a na demokraciu. Táto správa, ako aj ďalšie správy, je veľmi dôležité, aby sme tam spolu pracovali pracovali spoločne, aby sme dospeli ku kompromisom a aby sme mohli predložiť také pozmeňujúce návrhy, ktoré môžeme podporiť. Ďakujem pekne. Asis. Asis. Metti le cuffie. <laughs> Hai letto troppo veloce, devi príliš rýchlosti to prečítal, aby sme to vôbec všetko mohli pochopiť. <laughs> Eh, Barbara. <laughs> Thank you. <clears throat> So... Ďakujem pekne. Takže my sme sa snažili k tejto správe obmedziť na niekoľko pozmeňovacích návrhov a chcela by som teda niektoré z nich tu prebrať. Poprvé Ehm, máme spozmeť návrhy k veciam, ktoré chýbajú v tej správe, ako to zbrojené dróny a potom e, situácia pôdneho obyvateľstva a teda e, celkovo otázka zaberania pôdy a veľkých investícií a teda obhajcov e, práv pôdneho obyvateľstva v tejto súvislosti. Myslíme si, že sú tu dosť veľké rizika pre obhajcov ženských práv a vyzývame inštitúcie EÚ, aby prijali k európskym usmerneniam o obhajcoch ľudských práv osobitné dokumenty k obhajcom ženských práv. Ja som bola prekvapená, že takáto príloha ešte neexistuje, ale nikdy nie je neskoro. Tiež e, máme pozmeňovací návrh, ktorý chce zaviesť nový od úsek, eh, pokiaľ ide o Európskou úniou financované programy v zahraničí, eh, teda keď sú plazenia z korupcie a tiež chceme zabezpečiť mechanizmus, aby mohli jednotlivci alebo skupiny na takéto podvody upozorniť. Tiež chceme internú task force v prvej polovici 2019, kde by sme sa pozerali na mainstreaming eh, ľudských práv v delegáciách EÚ v zahraničí. Eh, takáto revizná práca by mala potom vyvrcholiť eh, E, vypracovaním odporúčaní e, za toto funkčné obdobie a do budúcna teda, aby sa posilnili, posilnili aktivity Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ďalej, oblasti, ktoré nás zaujímajú, ak sme potrebujeme návrhy, kde chceme napríklad rozšíriť existujúce oceky. Tam patrí napríklad VFR, a tiež potreba zachovať DHR ako samostatný nástroj. Pozmeňovací návrh na posilnenie OCEKu, e, na posilnenie Vysokého komisára pre ľudské práva, osobitné postupy, posilnenie jeho kancelárie a potom ICC, e, teda potreba poskytnúť diplomatickú a finančnú podporu konstantným spôsobom tomuto súdu na e, podporenie univerzality rímskeho štatútu. Potom oceky o obchodovaní s ľuďmi a tiež boj proti terorizmu, a tak ďalej. A migrácia, to tiež chceme posilniť. Chceme napríklad striktne udržovanie medzinárodných e, dohovorov o e, ľudských právach, utečencoch a medzinárodného práva e, hlavne námorného, teda záchrana námory. Toto je pre nás veľmi dôležité, takže tu sme vypracovali pozmeňovacie návrhy. Toľko z našej strany. Tešíme sa na ďalšiu schôdzu tými spravodajcov a vidíme, že už je tam dosť veľa návrhov, ktoré sa prelínajú. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz eh, tu máme eh, pani zastupkyňu ESVČ, pani Luisa eh, ktorá sa venuje otázke ľudských práv. Chcem ešte pripomenúť jednu vec, že návrh výročnej správy pre ľudské práva, ktoré, ktoré teraz tu diskutujeme, tak táto predstavuje akúsi reakciu Európskeho parlamentu na diskusiu rady nie len zhodnotenie akčného plánu pre ľudské práva, ale aj akčného plánu pre e, obdobie roku 2015-2019. Teraz je potrebné vytvoriť totiž to nový plán, ktorý by e, si zaslúžil byť na úrovni tej situácie, e, ktorá teraz vládne a s tými podmienkami, ktoré chce aj parlament pomôcť načrtnúť. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem, hovorí zastupkynia SVČ. Toto je moje prvé stretnutie. Eh, som veľmi šťastná, že tu môžem s vami byť eh, prítomná na tomto stretnutí v tejto eh, sále parlamentu. A teraz prejdem do angličtiny. V prvom rade by som chcela uvítať návrh správy, ktorý bol dnes predložený. Ako sa uvádza v správe, hlavný nástroj pre kontrolu a diskusiu o politikách EÚ. Tým je teda táto správa vychádzajúca zo správy rady. V správe uznávate, že môj rok bola správa predložená na čas. A chcete, aby aj správa 2018 bola predložená na čas. Ja vám chcem povedať, že sme ten proces už spustili a teda časový harmonogram dodržíme. Nová správa, rovnako ako minulý rok, bude tiež vychádzať alebo bude rozdelená tematicky a budú tam aj um, špecifické príklady podľa krajín. K obsahu vašej správy um, naozaj to trezové vyhodnotenie situácie v oblasti ľudských krokov 17 vzdielame pokiaľ ide o LGBTI, slobodu prejavu, obhajcov ľudských právnych situáciu, mučenia a tak ďalej, tak tam teda súhlasíme. Naďalej budeme vedúcim hrásom, pokiaľ ide o univerzálne uplatňovanie a ochranu ľudských práv. Budeme podporovať ľudské práva v bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahoch s využitím všetkých nástrojov, ktoré v dispozícii máme. V správe uznávate, viacero iniciatív, ktoré sa prijali. To vítame, napríklad iniciatíva Spotlight, zameraná eh, na boj proti násiliu na ženách a dievčatách. Eh, potom ďalšia iniciatíva eh, z New Yorku a tiež Alliance for Torture Free Trade. Toto sú iniciatívy, kde sme už aktivitu spustili a mm, budeme ich ďalej rozvíjať v budúcich rokoch. Teraz dialog o ľudských právach, to je jeden z našich hlavných nástrojov, ktoré máme na podporu eh, hodnot eh, medzinárodných eh, ľudských práv. Áno, treba ho zefektívniť, tento dialog beriem na vedomie, odovzdám ďalej. Tiež ste hovorili o odbornej príprave v oblasti ľudských práv, že by sme ho mali pravidelne poskytovať našim delegáciám. Toto je vec, ktorá sa deje. Robíme to pravidelne a spoliehame sa na podporu e, personálu priamo v teréne, hm, aby sa teda toto naozaj darilo. Teraz akčný plán, k tomu boli špecifické otázky. Áno, akčný plán 2015 až 2019 e, pomaly vyprší, ešte máme 5 mesiacov, pokúsime sa implementovať priority, ktoré ešte neboli z existujúceho akčného plánu implementovať. E, potom máme revíziu. V roku 2017 tam bola previerka v polčase. Výsledky diskusie mm, zohľadníme pri príprave priorít budúceho akčného plánu. Prvá diskusia prebehne na fóre mimovládnych organizácií, ktoré spoluorganizujeme s Európskym parlamentom. Obdobie 20 eh, až 22 november. Amnesty International a International Federation Human Rights vykonávajú prieskumy podľa krajín, pokiaľ ide o implementáciu minulého akčného plánu, ktoré tiež vstúpia do našej diskusie s mimovládnymi organizáciami. Čiže ten proces sa spustil Momentálne no, nemáme ešte žiadne výstupy, žiadne dokumenty, ale ubezpečujem vás, že to prebehne transparentne aj v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Soraya. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať Petrasovi za odvedenú prácu, naozaj výbornú. Ja myslím, že je dobré, že to má v rukách Alde. Ja som tiež predložila viacero pozmeňovacích návrhov, ochrana obhajcov ľudských práv a tak ďalej, ale moje návrhy sa týkajú aj menšín. To považujem za veľmi dôležité. Hlavne v časoch globálnej klímy, ehm, čoraz menšieho priestoru pre občiansku občianskú spoločnosť, e, tiež teda dodržiavanie ľudských práv pokrývkáva, čiže je dôležité na toto poukázať. Ďalej, tu máme globálnu hrozbu reproduktívnym, reprodukčným právam, takže je dôležité k tomuto sa jasne vyjadriť. Reprodukčné práva a tiež som predložila pozmeňovacie návrhy, kde vyzývame k vytvoreniu špeciálneho predstavitelia EÚ pre rómske otázky. Myslím, že je naozaj na čase takéto niečo mať. Takže dúfam, že toto sa dopra- do správy dostane. Inak e, veľká podpora z mojej strany a myslím, že vnímame veci veľmi podobne, pokiaľ ide o dodržovanie ľudských práv a potrebu nadalej obhávať silnú demokraciu. Ďakujem pekne. Grazie. Bašír. Ďakujem pekne, Bašír. Nech sa páči. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskôr. Chcel by som skutočne rád, bol by som skutočne rád počul všetko, takže najprv si vypočujem trochu, až potom sa vyjadrím. Ďakujem pekne. Beh, dubito che tu li possa fare perché abbiamo quasi finito, quindi... No myslím, že my už sme v podstate skoro s touto témou skončili, takže asi sa to nebude dať. Nech sa páči, pán Hřib. Ďakujem pekne. Správa, ktorá je najdôležitejšia v našom výbore, je to tá výročná správa o ľudských právach, o občianskej slobode a to z celosvetového hľadiska táto správa v podstate má vždy takú dimenziu kľúčovú do istej miery a bolo to vlastne aj naznačené zo strany autora tohto projektu a chcel by som sa poďakovať za túto prácu. Ja si myslím, že treba v nej pokračovať aj ďalej a treba zdôrazniť, že inklúzia problematiky ľudských práv do politiky by veľmi ťažko bola realizovateľná. Veľmi ťažko by sme mohli realizovať e, naše e, ciele a takisto implementovať aj naše závery, ktoré vychádzajú z tejto výročnej správy. Niekedy je potrebné, alebo máme e, dojem, že naše výzvy zostávajú bez odozvy. Avšak môžeme poznamenať a všimnúť si e, to, že v skutočnosti ide o veľmi účinný nástroj v nezávislosti od diskusie ohľadom e, obchody alebo vzájomnej spolupráce či e, rozvojovej politiky. My spomíname paralelne s týmto aj ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú ľudských práv. A vidíme, že je to tiež veľmi účinný nástroj pre implementáciu alebo nastolenie poriadku e, v takýchto krajinách, e, s ktorými niekedy máme e, veľmi privilegované vzťahy. Druhú poznámku, ktorú by som tu chcel predložiť, sa týka neštátnych organizácií. Príkladom toho, čo sa deje napríklad na Strednom východe, môže byť veľmi elokventný jav. Napríklad ide o financovanie ľudských práv. 2016 Európsky parlament eh, bol spomenutý ako druhý parlament na svete po Senáte USA, ktorý je najviac eh, zasadzovaný v boji proti ľudským právam a eh, pokiaľ ide aj o potieranie zločinov proti ľudskosti, musíme naozaj zdôrazniť to, že Medzinárodný súdny tribunál končí svoju prácu ohľadom eh, týchto porušení. Takisto vidíme, že tieto toto porušenie ľudských práv alebo aj násilie častokrát sa zhoršuje eh, na svete, keď sa pozrieme na exodus eh, obyvateľstva v rôznych kútoch sveta. Vidíme, že sú to deti, ktoré najviac trpia, sú to častokrát tie e, najväčšie obete, najzraniteľnejšia e, časť obyvateľstva. A práve preto vítam to, že v tejto správa, správe detské e, práva boli v našej agende vysoko vysoko prioritne e, označené, takže pán Preda tiež e, e, spomínal je ten ďalší fakt. A síce tú myšlienku, že Európska únia bude tiež signatárom. Ďakujem pekne. A teraz poprosím ešte kolegyňu Eh, ktorej chceme dostať slovo. Nie, ona tu nie je prítomná, takže len jedna pripomienka. A nie, je tu prítomná, hovorí pani zo sekretariatu. Nech sa páči, odozdávam slovo, som Alenka. Ďakujem pekne, ja som Letka Vítková z Európskej komisie a venujem sa tomuto nástroju. IFDHR. Nežiadala som o slovo, myslím, že to je nedorozumenie a rada vám niečo poviem. Ja si myslím, že sme si vypočuli, ako prebiehajú diskusie k tomuto nástroju a budeme mať finálnu správu. Takže ďakujem pekne o slovo, ale nemám vám v tejto chvíli čo viac k tomu povedať. Mal som pocit, že som počul eh, vaše meno. Dobre, takže teraz nie jednu pripomienku, ktorú by som chcel tu vyjadriť eh, v rámci pozmeňujúcich návrhov, napríklad 124. Eh, tam píšeš, že úlohou naliehavých uznesení podľa článku 135 môže byť aj následný rozvoj pre poslanie ľudských práv a takisto aj demokracie prostredníctvom vhodného zamyslenie sa, zohľadnenia cieľov a takisto aj väčšej efektivity. Toto je pozmeňujúci návrh, ktorý zdôrazňuje otázku naliehavých uznesení Európskeho parlamentu. Ako veľmi dobre vieš, tak viackrát som navrhoval, aby podvýbor pre ľudské práva mohol zohrávať oveľa dôležitejšiu úlohu v tejto oblasti aj spoločne s EK a s ďalšími inštitúciami, aby sme mohli tieto naliehavé uznesenia presadzovať viacej, avšak nemáme konkrétnu úlohu v tých predsedujúcich fázach tohto procesu. A preto moja požiadavka je následovná. Ako môžeme v tomto pozmeňujúcom návrhu, ako by som to povedal, zabezpečiť e, väčší záväzok e, alebo niečo záväznejšie v tomto smere, aby tento podvýbor pre ľudské právo bol oveľa silnejší ako spolu Mm, rozhodca v celom tomto procese. E, teraz, e, e, pokiaľ ide o odpovede zo strany ďalších kolegov, poskytujem priestor na to. presidente. I, I thank you, uh, everybody who took... Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa boli vyjadrili k návrhu správy Ukázalo sa, že sa nachádzame na ceste dosiahnuť pozitívnu dohodu. Zatiaľ ešte nemáme finálne znenie textu, ako vieme, ale myslím si, že treba postupovať krok za krokom. Súhlasím s tým, čo povedal Kristian Preda ohľadne témy demokratizácie ako systému, v rámci ktorého ľudské práva sú zabezpečené a môžu teda prekvitať, byť implementované a sú zabezpečené pre ľudí teda. Takisto som sa snažil zamyslieť nad tými návrhmi a uvidíme, ako môžeme ešte lepšie posilniť tento narratív v rámci našej správy. Beriem všetky pripomienky veľmi vážne a myslím si, že skutočne vo finálnom texte zvážime všetky tieto vstupy pozitívnym spôsobom. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Asis, myslím si, že obaja, že všetci súhlasíme s tým, čo ste povedali e, k tým jednotlivým oblastiam. A pokiaľ ide o to, čo povedala Barbara, kde spomenula viacroč MMF e, v niektoré špecifické otázky a témy, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi a migráciu, dróny, ozbrojené, bezpilotové lietadla, tak tam už sú k tomu dobré odvolávky v texte a my sa tešíme na to, že budeme mať v tom finálnom texte obsahnuté ďalšie informácie, ale na stretnutí tieňových spravodajcov sa rozhodneme a tam sa vlastne zaviažeme k tomu, že budeme o tom ešte viac diskutovať. Takže <laughs> pokiaľ ide o vaše pripomienky, my sme už urobili e, toto odporúčanie v tom zmysle, aby sme vnímali úlohu nášho podvýboru druhá čo možno najviac. My oceňujeme, že z času na čas tu prichádza k takejto výmene názorov, pokiaľ ide o naliehavosti. Ob- dostávame teda informácie od inštitúcií európskych, ktoré sú zodpovedné za tieto témy a možno by sa dalo urobiť ešte oveľa viac, ale vnímajme to teda ako také prizvanie k ďalšej hĺbšej spolupráci, aby sme aj ďalej pracovali na tých našich pracovných metódach a formách, ktoré by sme mali v rámci nášho výboru presadzovať. Veď predsa našou úlohou je poukazovať na význam nášho podvýboru alebo výboru druhého ako takého v tomto ohľade, ale zároveň sme tu na to, aby sme aj iniciovali naliehavosti a bol by som rád, ak by sa to neponechalo iba na úrovni politických skupín, pretože tu sú rozdiely ideologické, ale na druhej strane zasa tieto rozdielnosti prinášajú určitú pridanú hodnotu a kvalitu a vlastne v tej finálnej fáze sa dokážeme zhodnúť, dokážeme sa navzájom podporiť a dokážeme spoločne takto apelovať na možnú zmenu. Takže vnímajme to ako taký apel v zmysle ďalšej e, podpory pracovných metód v rámci výboru DROA. Som samozrejme otvorený voči ďalším návrhom, ktoré môžu v budúcnosti vzísť. The uh, many amendments and they are based on uh, again I, I... Vidím tu teda také rozdiely, vidím, že sú tu aj ideologické rozdiely, e, ktoré teda reprezentujú tie naše politické skupiny, ale predsa len Eh, som presvedčený o tom, že všetci sa zhodneme o tom, že treba posilňovať demokraciu, oblasť ľudských práv a to napriek našim odlišnostiam, ktoré teda stále existujú, predovšetkým, ak sa pozrieme na tie veci detailnejšie. A je to samozrejme normálne a prirodzené, ale na záver by som už pán predseda povedal iba toľko, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament v rámci európskej úrovne sa venoval všetkým tým oblastiam a krokom, ktoré napríklad vykonáva komisia na úrovni SVČ alebo aj rada, práve na to, aby sme mali takéto spoločné aktivity, kde môžeme vnímať Európsku úniu ako jednotného hráča, silného hráča z globálneho hľadiska a naša správa by mala byť vnímaná ako súčasť týchto ambícií jednotlivých európskych inštitúcií na to, aby sme implementovali jednotnú politiku Európskej únie, aby sme zabezpečili z celosvetového hľadiska viac a posilnenej demokracie a ľudských práv. Ďakujem. Bene, grazie. Grazie. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že je to vynikajúca práca, ktorú vykonávame, pretože ide o najdôležitejšiu iniciatívu tohto podvýboru. Ako veľmi dobre viete, tento rok máme ste výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, takže je potrebné, aby aj takéto uznesenia zohľadnili naše nasadenie v oblasti ľudských práv. Tým sme uzatvorili, ešte skôr ako sme chceli, toto túto správu. A teraz musíme však 50 minút počkať pre to, aby sme mohli ešte si vypočuť tieňových spravodajcov. Poprosím, môžeme začať aj skôr. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel povedať, že dnes vás musím informovať hlavne o tom, ako sa nám podarilo pokročiť vpred eh, ohľadom tejto iniciatívnej správy, ktorej som autorom. Ide o odporúčania Európskej únie, ktoré sa týkajú slobody, vierovýznania, presvedčenia a takisto aj pokiaľ ide o eh, vytvorenie bilancie posledných eh, dvoch rokov činnosti, pokiaľ ide o šírenie slobody vierovýznania a presvedčenia. Toto je správa, ktorá naozaj je neoddeliteľnou súčasťou našich hlavných a, z usmernení, ktoré už boli v správe Astrivičius 218 pozmeniacich návrhov bolo predložených k mojej sprave, takže vidím, že to vzbudilo veľký záujem e, poslancov k tejto téme za náš podvýbor a takisto aj za výbor pre zahraničné záležitosti. Chceme niektoré z nich odprezentovať, ktoré vychádzajú všeobecne z predložených myšlienok. Poprvé, definícia terminológia. Ide tu o také pojmy, ako je sloboda, vierovýznania. Na druhej strane je sloboda myslenia, presvedčenia a svedomia. Toto všetko je v článku 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. A ja sa domnievam, že tu nie je žiaden rozpor, žiadne protirečenie medzi týmito pojmami. Myslím si, že je to skôr taká snaha to viacej objasniť a viacej upresniť, aby sme mohli ukázať, že nehovoríme len o slobode vierovýznania, ale takisto aj o slobode presvedčenia, myšlienok a takisto svedomia. Toto všetko vyplýva z článku 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a sú to pojmy, ktoré opätovne nachádzame aj v medzinárodných dohovoroch, ktoré sa týkajú uh, e, slobod. E, v každej literatúre v angličtine hovoríme len o e, religion and the riff, takže ide tu o to, aby sme to prijali tako, v takom širšom kontexte, nie je len mm, alebo nejde len o vierovizanie striktu sensu, ale ide aj o presvedčenie oveľa širšieho charakteru alebo v širšom kontexte. Takže e, máme tu slobodu vierovýznania. Áno, to je ten pojem, ktorý bol prevzatý do odporúčaní Európskej únie ohľadom šírenia slobod vierovýznania a presvedčenia. Toto bolo prijaté v roku 2014. A takisto je to pojem, ktorý nachádzame v odporúčaniach Európskeho parlamentu pre Európskou komisiou z 13. júna 2016, pokiaľ ide o šírenie slobod vierovýznania, presvedčenia a myšlienok. Toto môžeme nájsť aj v ďalších oficiálnych dokumentoch Európskej únie, tieto pojmy. Napríklad, eh, pokiaľ ide o šírenie slobod vierovýznania a presvedčenia mimo územia Európskej únie. V rozhodnutí, ktoré alebo je to teda text rozhodnutia, ktoré, e, ktorý zaviedol práve na tieto pojmy. Je potrebné takisto sa pozrieť aj na tituly mandátov našich osobitných e, vyslancov. V týchto tituloch alebo v týchto názvoch nájdeme slobodu vierovýznania a presvedčenia naviac. V článku 2 my poskytujeme definíciu, ktorá je kompletná. Tu upresňujeme do hĺbky, že sloboda vierovýznania a presvedčenia sú pojmy, ktoré sú čo najviac používané a preto si myslím, že toto vyjasňuje tak trošku túto diskusiu. Ľutujem, eh, že eh, som trošku tak natiahol toto zdôvodnenie, ale chcel som vám ukázať, eh, že toto všetko je zakotvené v textoch, ktoré boli prijaté tak radou, ako aj parlamentu. Toto všetko ukazuje, že tieto pojmy, ktoré sú používané, ktoré používam aj ja v mojej správe, správy sa neobjavili len tak od niekadeľ, ale sa opierajú o určitú doktrínu a takisto aj o prax našich inštitúcií. Teraz, pokiaľ ide o presvedčenie a Eh, believers and non-believers a nepresvedčenie. V mnohých pozmeňujúcich návodoch na, eh, na, vrchoch máme uh, také osoby, ktoré nemajú uh, náboženské presvedčenie, avšak treba uh, nestrácať zo zreteľa aj takéto osoby, ktoré nemajú náboženské presvedčenie, uh, pretože v ich uh, situácia na svete je častokrát uh, dramatická. Oni sú perzvekvovaní v mnohých krajinách Niektorí môžu byť prenasledovaní práve kvôli tomu, že vôbec nemajú náboženské vierovýznanie. Možno, že tu ide o takú somatickú otázku, avšak ak niektorá osoba nemá náboženské presvedčenie, nemá nejaké, alebo neverí v nejakú vieru, tak e, tento človek má určitú svoju identitu, avšak nemôžeme však si myslieť, že tento nedostatok náboženského presvedčenia je náboženské vierovýznanie je presvedčením alebo e, filozofickým mm, myslením. Takže teraz tu máme ďalšiu otázku, ktorá sa nám tu otvára. To je otázka kresťanov. Je treba priťahnuť vašu pozornosť aj k prenasledovaniu, čo, ktoré je čoraz vypuklejšie e, rôznych náboženských skupín na svete je potrebné ukázať, že, že najvyšší počet práve náboženských skupín na svete sú kresťania. A v týchto pozmeňujúcich návrhoch nevidím žiadnu zmienku o tom alebo žiadne posúdenie e, tohto faktu. Vôbec to nezhodnocujeme, nevypichujeme. Nie je možné porovnávať e, utrpenie človeka ako individuality alebo e, individuál a um, kolektívnych skupín. Um, príklad napríklad Rohingov, ktorý myslím E, že môže byť takým flagrantným príkladom, kde sa práve hovorí presne o tejto problematike prenasledovaných skupín. V týchto pozmeňujúcich návrhoch hovoríte aj o prenasledovaní iných skupín, iných náboženských skupín, napríklad moslimov, a, e, okrem iných aj rohingov, ale aj azidov, azidov ktorí e, tiež trpia alebo sú prenasledovaní zastupcovia jezidov dokonca získali Sacharovú cenu, Nobelovú cenu a ďalší trpia prenasledovaním. Toto nie je úplný zoznam, ktorý máme v tomto texte, pretože nemôžeme všetko všetky tieto prenasledované skupiny, ktoré sú vystavené takémuto utrpeniu, tu spomenúť. Nie je to možné. Čo tu prezentujem je v súlade s tým, čo bolo e, odprezentované Human Rights, Without Frontiers a ďalšími menovladnými organizáciami, ktoré práve hovoria o týchto faktoch a e, čo vychádza takisto z rôznych e, správ, ktoré vypracovali politické skupiny nášho parlamentu. Nasledujúcou témou je mandát osobitných vyslancov. V tých pozmeňujúcich návrhoch tu máme rôzne vízie pokiaľ ide o reformu tohto mandátu osobitných výslancov pre šírenie ľudských práv mimo územia alebo za hranicami Európskej únie. E, Im vytvorenie takejto mm, špecifické, tohto špecifického inštitútu je určite niečo, čo ide dobrým smerom. Chcem poďakovať e, Žanovi Klodvi Junkerovi, predsedovi Európskej komisie, ktorý tak spravil a ktorý menoval Jana Figela na tento post, e, ktorý bol uh, čo bolo vlastne reakciou na naše odporúčania z roku 2016. Teraz ako parlament chceme zhodnotiť všetky tieto aktivity a chceme zdôrazniť, že toto rozhodnutie bolo, alebo teda aj realizáciou toho, čo žiadal Európsky parlament. Tento mandát bude obnovený každý rok. A Eh, je to v súlade aj s mandátom komisára pre eh, rozvojovú spoluprácu. Naopak, eh, tento mandát je obmedzený s obmedzeným rozpočtom aj s obmedzeným sekretariatom. Hovorím o komisárovi, ktorý je zodpovedný za otázky rozvoja. A toto riešenie je určite lepšie ako situácia, ktorú sme mali predtým. Pretože predtým sme nemali žiadnu možnosť e, a žiadneho osobitného vyslanca. Myslím si, že Jan Figer, ktorý teraz zastáva tento post už dva roky, vedel vytvoriť e, kontaktnú sieť, ktorá je veľmi účinná, ktorá je veľmi pragmatická, rozumná a začína s dialog s Európskou komisiou a s Európskym parlamentom. Avšak e, myslím si, a to je záver, ktorý chcem vyvodiť aj z našej výmeny názorov, medzi rôznymi zúčastnenými stranami. A síce, že sa domnievam, že tento post si žiada e, určitú, určitý profil. Je potrebné, aby to bolo viditeľnejšie a aby aj pozmejúce návrhy toto vypichli e, tak ako Pierre Roži a ďalší poslanci, je potrebné dohliadať na to, aby tento post sa vyvíjal s tým, že budeme dohliadať na to, že tento mandát sa bude časom rozširovať. Toto je e, návrh pána Krana z e, frakcie socialistov a niektorých e, poslancov aj z frakcie GUE. Niektorí idú zase v opačnom smere. Chcel by som zdôrazniť, že vzhľadom na súčasný mandát, ak nechceme rozširovať tento mandát, e, e, tento súčasný mandát e, osobitného vyslanca, mali by sme posilniť túto inštitúciu väčším rozpočtom, prideliť viac finančných prostriedkov, aby sa tento inštitút mohol venovať väčším úlohám, ktoré spadajú pod neho. Pokiaľ ide o kompromisné návrhy, tu by som chcel ešte predložiť viaceré myšlienky, pokiaľ e, s spoločným menovateľom, ako sú napríklad názory, ktoré sú vysvetlené v týchto pozmeňujúcich návrhoch. Aký bude ten spoločný menovateľ, o ktorom hovorím? Ide hlavne o efektivitu, účinnosť, pokiaľ ide o implementáciu úloh, ktoré sú tu spomenuté v e, odporúčaniach rady a takisto aj v stanovisku Európskeho parlamentu. Toto by eh, sa širšie vedelo zakomponovať aj do medzinárodných eh, dohovorov pre eh, ochranu ľudských práv, slobody výrovýznania a presvedčenia. 20. novembra bude skonečný datum na prekladanie pozmeňujúceho návrhu a plenárne zasadnutie sa bude venovať tejto otázke v januári 2019. Chcem vám povedať, že rátam s dobrou spoluprácou so všetkými kolegami a so všetkými tieňovými spravodajcami a dúfam, že pozmeňujúce návrhy a kompromisné navrhy, ktoré vám už čoskoro odošlem, bude dobrou základňou pre našu spoluprácu, aby sme mali dobrý text. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Soraya má slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne kolegom. Ja tu nahrádzam ďalších kolegov, pána Pačida Kána, takže ja iba prečítam, čo mi dal. Nemohol prísť, pretože má iné dôležité záväzky vo svojej krajine. Takže ten prístup v mojich pozmeňujúcich návrhoch boli také, aby sa vyvážil text, aby sa rozšírila definícia slobody e, vierovýznania aj na myšlienku a svedomie a takisto aby e, tam boli zakomponované ateistický svetonázor. Treba zdôrazniť túto úlohu, aby sa zabezpečovala sloboda a ochrana všetkých jednotlivcov proti diskriminácii na základe ich vierovýznania. Takisto tam majú byť odvolávky na nekonfesné organizácie, občanské spoločnosti a ďalšie. Teším sa, že ďalšie skupiny zdôraznili to isté a že sú tu otázky ako napríklad sekularizmus a medzivierový dialog boli spomenuté. Tieto dôležité súčasti tejto správy sa vlastne točia okolo úlohy špeciálneho vyslanca pre slobodu a vierovýznanie Európskej únie, predovšetkým článok 11 až 13 my podporujeme úlohu špeciálneho vyslanca v tomto mandáte, ale nesúhlasíme s tým, aby sa vytvoril la úla špeciálneho vyslanca, pokiaľ ide o slobodu vierovýznania, pretože toto by sa prekryvalo s úlom špeciálneho predstaviteľa v oblasti ľudských práv. Takisto vidím v pozmeňujúcich návrhoch, že kolegovia z viacerých politických skupín takisto podporujú toto stanovisko, takže ja sa teším na to, že dostaneme kompromisné návrhy a budeme môcť rokovať s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Mikolášik, nech sa páči. Slovo pán predseda. A chcel by som sa vyjadriť e, k práve prerokovanému bodu. A ďakujem e, kolegovi, hlavnému spravodajcovi Andrejovi Gžibovi a aj ďalším, ktorí teda sa zaujímajú o túto otázku um, postavenia v budúcnosti, postavenia, vymedzenia právomoci a povedal by som aj ďalšieho eh, celkom podľa môjho skromného názoru nutného posilnenia eh, pozície eh, špeciálneho vyslanca. Prečo takto hovorím? Stačí si pozrieť štatistiky a sledovať reporty, ktoré referujú o stave ľudských práv vo svete a ktoré e, skutočne uvádzajú aj počty prenasledovaných skupín. Je e, viac ako jasné, a to si myslím, že nikto e, by nešiel spochybňovať, je viac, je viac ako jasné, že práve skupina kresťanov vo svete v poslednom období, a stále sa to zhoršuje, je, mm, je predmetom teda najhoršieho prenasledovania a potláčania ich e, práv. Práva na vierovýznanie, práva na náboženstvo. Špecificky aj iné skupiny majú tieto e, príznaky vážneho prenasledovania a v texte je to zohľadnené ale e, zdôrazňujem tú skutočnosť, že kresťania sú skutočne čo do počtu a čo do e, častosti a čo do e, postihn- hĺbky postihnutia najviac skúšanou skupinou. A preto si myslím, že je logické a náš parlament by to mal zohľadniť a mal by sa opierať o tieto fakty a tieto fakty potom aj preniesť do, do samotného textu aby práve funkcia špeciálneho vyslanca, ktorý vznikol práve aj na podnet e, tohto parlamentu, keď e, ho vymenoval Jean-Claude Juncker, e, tak si myslím, že do budúcnosti tie, ako som si nechal predložiť fakty, tie hovoria o tom, že Eh, či už eh, finančné zabezpečenie alebo eh, sekretária tejto pozície, oficiálnej pozície a v rámci komisie mm, špeciálneho vyslanca pre ochranu kresťanov vo svete, tak doterajšia činnosť je povedal by som, obmedzovaná pomerne chudobným, ale takým, takým až reštriktívnym rozpočtom, čo nekorešponduje s vážnosťou E, situácie vo svete. Tak e, ja len chcem vyjadriť toto stanovisko a verím, že aj pozmenujúce návrhy a kompromisné návrhy tieto skutočnosti a tieto fakty, e, nevyvratiteľné fakty zohľadnia. Ďakujem pekne. Grazie. Eh, Just a comment. I don't disagree with you. We know the iba pripomienka. My vieme, ako je teda situácia kresťanov, ale takisto vieme, aká je situácia moslimov vo svete. A chcel by som, aby sme sa pozreli predovšetkým na Rohingov a na genocídu práve Rohingov aj v iných častiach sveta. Takže ja si myslím, že toto je niečo, čo je veľmi dôležité. Máme tam milión ľudí v Bangladeži v tábore, takže treba sa sústrediť takisto aj na týchto ľudí, pretože skutočne ide teda o tú slobodu vierovýznania vo všeobecnosti a myslím, že je dôležité, aby sme tu nerobili nejaké rozlišovanie, kto je väčšou obeťou ako niekto iný. Takže ja si myslím, že úlohou pre tohoto vyslanca by mala byť rovnaká, aby sme sa sústredili na všetky e, náboženské skupiny. Pán Tekeš. Annak idején, tisztelt elnök úr. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, svojho času, keď ešte ako podpredseda Európskeho parlamentu som bol zodpovedný za podporu medzireligiózneho dialógu. Teda svojho času sme prijali tieto usmernenia, práve pokiaľ ide o medzináboženský e, dialog v Európskom parlamente. A na základe tohto návrhu boli predložené patričné informácie. A ja som bol teda súčasťou tohto procesu a vždy ma zarážalo, zarážala skutočnosť, že európska alebo predstavitelia náboženských zoskupení v Európe, ale aj ateisti alebo slobodomurári a ďalšie organizácie e, svetského zmýšľania boli v podstate postavení na rovnakú úroveň. Nepáči sa mi ten stále rastúci liberálny prístup, ktorý berie nenáboženské zoskupenia na, rovnak, na rovnakej úrovni ako, ako náboženské zoskupenia, pretože náboženstva prezentujú určité hodnoty, zatiaľ čo tie nenáboženské zoskupenia bojujú proti náboženstvu. Európa má svoje korene v kresťanstve. A Európska únia vzýšla z kresťanských myšlienok. Otcovia zakladatelia Európskej únie boli kresťania. Takže ja si myslím, že to patrí aj k takému našemu zdravému prístupu k tej situácii, aby sme mali solidaritu a prejavovali ju voči kresťanom, aby sme ich chránili, ale takisto by som nastolil možno otázku migra- migrácie. Samozrejme, ide o tragédiu, že toľko ľudí musí opustiť svoje domovy, ale zároveň si musíme uvedomiť, že medzi tými migrantami v podstate diskriminujeme kresťanských migrantov, veď predsa kresťanstvo je rozšírené v týchto krajinách, odkiaľ pochádzajú utečenci. Hovoríme tu o státisícoch ľudí a komunity, ktoré vlastne žijú v Sýrii alebo v Iraku 2000 rokov a teraz sú absolútne eliminovaní až na nulu. Takže ja neakceptujem tú myšlienku, že každé náboženstvo by malo byť chránené rovnakým spôsobom. Napríklad minulý týždeň som inicioval naliehavú diskusiu ohľadne ochrany Ujgurov v Číne a ja sa veľmi hlásim aj za práva moslimských Ujgurov, aby sa ich etnické práva chránili. Asi nemyslím. Na druhej strane a nemyslím si, že by bolo treba dať na rovnakú úroveň práva našich veriacich bratov ako tie, kde sa nachádzajú ateisti. Musíme chrániť naše kresťanské hodnoty a preto sa teším, že aj pán Mikolášik zdôraznil osud prenasledovaných kresťanov. Napríklad v Maďarsku máme oddelenie na jednom minister, ministerstve, jednu sekciu, pokiaľ, kde sa venujeme ochrane kresťanov a myslím si, že to je dobrý príklad. Myslím, že Európa vyrieši migračnú krízu iba vtedy, ak sa up, upneme k našej vlastnej identite a budeme akceptovať hodnotu kresťanstva a budeme ochotní chrániť kresťanstvo ako hodnotu aj vo vzťahu k tretím krajinám. Pán Bašír. Vážený pán predseda, vítam túto správu a vítam aj prácu spravodajcu. Pár pripomienok. Myslím si, že ľudské práva a sloboda vierovýznania sú ohrozované v celom svete. Keď sa pozrieme na otázku Rohingov, na ktorú poukázala moja drahá kolegyňa Soraya Post, ja a Soraya sme boli v týchto táboroch Rohingov a aj Soraya tam bola, boli sme aj v Mianmarsku. Logika páchateľov, ktorí páchajú tieto trestné skutky, je taká, že títo ľudia, teda moslimovia, sú jednoducho pod úrovňou ľudí ostatných. Majú 4 ženy, majú 16 detí, majú svoju náboženstvo a pohrdajú sa teda týmto ich systémom a vierovýznaním. A tí páchatelia sú presvedčení o, tým, o tomto naratíve nenávisti. Ja si myslím, že vaša správa, ak teda to nezohľadnila, musí sledovať aj tú otázku šírenia nenávistných príhovorov, pretože to, čo sa deje s Rohingami, začalo už v 82., keď štát týchto ľudí v podstate zbavil štátnosti a títo ľudia nemajú žiadne práva. Nemajú právo obchodovať, nemajú právo na vzdelanie pre deti, nemajú právo aby starší ľudia išli do nemocnice, nemajú právo vlastniť ani pôdu, ani žiadny majetok. Takže toto všetko vedie k tomu, že sú v absolútnej chudobe, že sú marginalizovaní. A ja si myslím, že to porovnanie s tým, čo sa udialo pred druhou svetovou vojnou alebo druhej svetovej vojne so Židmi. Ja si myslím, že je to veľmi podobná situácia. Vtedy aj, tedy, aj vtedy tam sa demonizovali Židia do takej miery, že v podstate sa plienili ich obchody, pálili ich knihy a ich synagógy sa ničili a stále viac sa ocitli na okraj spoločnosti a nemecká spoločnosť, nehovorím teraz, že celá spoločnosť, ale veľa Nemcov jednoducho upadlo do tej pásce, že si mysleli a verili, že títo ľudia boli jednoducho menej hodnotní ako iní. Ja si myslím, že my musíme jednoducho bojovať proti tým, ktorí šíria tento narratív, ktorí tlačia literatúru, ktorá demonizuje nábožen- iné náboženské skoskupenia, ktorí míňajú peniaze na to, aby jednoducho šírili tieto neblahé ideály. Ja si myslím, že ak chceme bojovať proti extrémizmu, nechcem teraz hovoriť o tom, že kto je väčšou od obeťou, či kresťania alebo moslimovia. Pre mňa ktokoľvek, kto je prenasledovaný za svoju vieru, by mal byť chránený a tí, ktorí páchajú tieto trestné skutky voči kresťanom, by mali byť prenasledovaní. Treba zabezpečiť ochranu kresťanov. Napríklad Daesh, banda kriminálnikov, ktorí prebrali Sýriu a Irak a páchali tieto ohavnosti, to sú kriminálnici a to nesúvisí s nejakým náboženstvom alebo vierovýznaním. Oni využili svoje náboženstvo, aby ostrakizovali a páchali trestné skutky napríklad na kresťanoch. Kresťania a Židia a Jezidi a ďalší žili na Blízkom východe oveľa dávnejšie predtým, než vôbec vznikol islám a majú právo tam byť a mali by sme odsúdiť Daesh a nespoločnosť ako takú organizované spoločnosti, ako napríklad Izrael, ak sa pozrite na ostatné obdobie 70. rokov, tak veľké množstvo kresťanov opustilo Izrael. Prečo? Prečo opustili Izrael? Musí sa tam niečo predsa diať, čo marginalizuje, kriminalizuje a vytvára to, že tieto komunity vlastne sa stávajú druhoradými v rámci vlastného štátu a preto teda utekajú. Takže ak chceme od súdiť kriminálnikov ako aj zoskupenie Daesh, tak treba takisto sa pozrieť aj na súčasnú situáciu v organizovaných štátoch, kde jednoducho ľudia sa zrazu ocitnú na, druhom, na druhej strane, ako napríklad v Izraeli alebo v Mianmarsku. Ide tu o štátnu organizáciu marginalizácie ľudí. Rovnako to je aj v Číne, pokiaľ ide o Ujgurov. Mám informácie, že tam je viac ako milión moslimov, ktorí momentálne sú v týchto detenčných táboroch. Neprevenili sa ničím iným, iba svojim vierovýznaním. A vymili im mozgy a presvedčujú ich o tom, že komunizmus je najlepší a že jednoducho nemajú žiadne právo e, ísť a vyznávať svoje vierovýznanie, nemali by sa držať Koránu, nemali by čítať arabské texty, Takto sa im vymývajú mozgy. Toto je takisto niečo, čo vaša správa musí zohľadniť. Pozrieme sa na to, kto financuje takéto šírenie nenávistí. kto tlačí takéto knihy, štáty, ktoré šíria tieto kriminálne skutky. Nestačí, že budeme poukazovať na to, že miamarské režimy bude obhajovať taká krajina ako India alebo Čína, preto, že prípade Číny napríklad e, Čína má teda právo veta na Bezpečnostnej rade a nie je správne, že my našu zodpovednosť jednoducho nevyžame v plnej miere, pretože zatvárame oči pred takou veľkou krajinou ako Čína, pričom zase krajiny ako Bahrajn zastrašujeme. Ja si myslím, že musíme sa pozrieť na všetky neprávosti. Ale zároveň by som chcel povedať aj to, že treba sa pozrieť na režimy, ktoré vlastne systematicky drancujú a ostrakizujú a znevažujú celé komunity. Ďakujem pekne. Soraya. Soraya, máš slovo? Thank you. Uh, I just have to... Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť k tomu, čo povedal pán Tokeš, k tým kresťanským hodnotám a tak ďalej. Kresťanské hodnoty v súčasnosti v niektorých častiach Európskej únie napríklad e, odopierajú ženám právo na ich vlastné telo, tiež odopierajú e, právo milovať, e, koho si vyberiete. Teda mám na mysli práva LGBTI. Čiže kresťanské e, hodnoty nemôžeme vnímať takto, keď ide o ľudské práva, pretože e, prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí, všetci sa e, rodia e, rovní, pokiaľ o dôstojnosť a práva. Čiže nemôžeme náboženstvo postaviť nad rešpektovanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Čiže je veľmi dôležité, aby sme nenútili, nenúcovali náboženstvo nikomu. Čiže ja e, si myslím, že ateista má rovnakú hodnotu ako kresťan. Niekedy možno ten ateista je ešte lepší, lebo bezožíva ľudské práva e, a neporušuje ich a neklasifikuje niektorých ľudí ako mm, ľudí menšej hodnoty. To je príklad, ktorý uvádzam ja ako žena. Ďakujem. A ja som kresťanka. Bene. Dobre. Skúsme sa nad tým troška zamyslieť, pretože to je naozaj veľmi relevantná téma. A by bolo by vhodné, keby sme venovali sa tomu a z našej diskusie, aby čo najjednotnejší signál vzýšiel. Budeme sa snažiť eh, viacej dohlbky preskúmať eh, ten rozdiel medzi liberálnou demokraciou a neliberálnou demokraciou, pretože keď hovoríme o tomto, tak určite bez pochybnosti musíme povedať, že ľudská suverenita hovorí, no, či znamená nadvládu eh, mm, eh, názorov, takže toto je diskusia, ktorú nemôžeme Eh, mať bez ľudí, ktorí eh, sú toho súčasťou. Napríklad väčšina obyvateľstva nemá takýto názor tých ohľadom tých eh, hraníc, pokiaľ ide o právy, práva mladistvých a takisto práva na súkromný život a osôb a tak ďalej. Hovorím to preto, že nie je možné, že v takej dobe, kde eh, globalizácia naďalej zabezpečuje um, slobodu uh, vierovýznania. Nemôžeme používať tie paradigmy, ktoré boli platné v 80. 90. rokov. Mnohí sú pritom eh, Mnohé z týchto paradigiem sú dosť také kruté, avšak uh, v modernite e, určite musí vládnuť aj nejaký náboženský duch. A toto sú veci, ktoré však netreba mm, spájať sa s fundamentalizmom. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, aká je nová úloha, aké je naše úsilie pre také rozumné zdôvodnenie, aby sme vytvorili nové formy sociálnej integrácie na základe skúseností z náboženskej praxe a práve preto by som sa vyhol takým diskusiám ohľadom náboženského prvenstva, pretože toto by mohlo už spôsobiť eh, niečo, čo by bolo blízke fanatizmu, tak ako predtým. Eh, môže to mať eh, negatívne dopady na každý, každú oblasť života a preto je nevyhnutné, aby sme trošku dohlbky sa nad tým zamysleli. A myslím si, že tá diskusia, ktorú by sme mali zorganizovať ohľadom tej správy, ktorú pripravuješ, by potrebovala takisto, aby bola prehlbená hlavne v niektorých základných otázkach, kde sa hovorí, o ktorých sa hovorí málo, kde sa hovorí napríklad o, o slobode vierovýznania v, vo väzniciach. A takisto by sme sa mali troška viacej pozastaviť eh, na. Eh, zákonmi eh, pokiaľ ide o bohorúhačstvo, hlavne v moslimských krajinách. A eh, takisto tu máme otázky, ktoré sa týkajú rôznych eh, náboženstiev, kde osoba nemôže konvertovať na iný na, iné, na inú vieru bez toho, že by potom nebola vystavená represiám. Takže mali by sme si spomenúť a explicitnejšie spomenúť na tieto fakty, pretože práve teraz je ten rok, kedy oslavujeme ste výročie Všeobecnej dohody Všeobecného dohovoru pre ľudské právo. Zoberme si článok 18.19 práve tejto Všeobecnej deklarácie ľudských práv, kde ochrana slobody vierovýznania sa týka všetkých náboženstiev, či veriacich, či neveriacich. A preto si myslím, že nemôžeme z tohto hľadiska klasifikovať to takýmto spôsobom, pretože by to naozaj malo veľmi negatívne dopady tak do našich myšlienok, ako aj do našich aktivít. Teraz odozdávam slovo na záver kolegovi, aby uzavrel túto správu. Ďakujem pekne, pán predseda. A práve som si vypočul, že čo je zásadné alebo čo je najdôležitejšie v ľudských právach je rešpektovanie dôstojnosti človeka ako aj právo na slobodu vierovýznania je súčasťou tohto práva na ľudskú dôstojnosť. Takže myslím si, že by bolo dobré na záver našej diskusie to uzavrieť citáciou článku 8 na obecnej deklarácie ľudských práv. Budem to citovať v angličtine. his religion or belief and freedom either alone or... Ide teda o slobodu, e, buď to samostatne, alebo v komunite, a to na súkromnej alebo verejnej pôde tiež e, možnosť prejavovať e, na verejnosti svoju vieru. Myslím si, že táto definícia, ktorú som práve prečítal, je takou výzvou, aby sme nastolili rovnováhu vo, vo všetkom, čo sa snažíme spísať, skonštatovať a kde by sme chceli čo by sme chceli zakomponovať e, do návrhu správy vrátane e, pozmeňujúcich návrhov a s tým, že budeme sa snažiť e, vypracovať aj kompromisné návrhy. Pretože to, čo sme sa rozhodli pripraviť, tento návrh správy nikde sme sa nesnažili definovať celý ten, ehm, celé to poradie ehm, náboženstiev alebo presvedčení. Nie, našim zámerom naopak bolo zdôrazniť tento existujúci, existenčný priam rozmer práva na slobodu vierovýznania na slobodu presvedčenia ako niečo, čo je prvoradým ľudským právom. Toto bolo zdôraznené aj v návrhu kolegov a síce v mnohých prípadoch sú tu persekúcie rôznej skupiny obyvateľstva alebo ľudí na základe ich náboženského presvedčenia. A tieto prípady sú tak flagrantné a tak protikladné, že sú flagrantným porušením tohto článku, ktorý som práve prečítal. A chcem zdôrazniť, že Európska únia je signatárom tejto deklarácie. A tieto porušenie sú dopadom, zásahom do ľudskej dôstojnosti. A keď pripravujeme návrh správy, je potrebné vždy myslieť na určité obmedzenie, na určité znaky, ktoré by sme mali rešpektovať. Určite, že chceme viacej toho zakomponovať do tejto správy, avšak budem sa snažiť urobiť, e, čo bude v mojich silách, aby pozmejúce návrhy odrážali čo najlepšie názory kolegov, kolegov, spolu spravodajcov, ako aj členov tohto výboru. Pán predseda, to, čo ste povedali ohľadom hanobenia alebo rúhania. E, my máme nedávne e, prípady v Pakistáne, v Líbii, kde prax e, slobody vierovýznania nie hlavne pokiaľ ide o osoby, ktoré sú uväznené, je nulová. Toto sú tiež veľmi dôležité veci. Je to naozaj haklivá vec, zmena alebo konvertovanie na inú vieru častokrát eh, vytvárajú takéto problémy. A často sa citujú príklady vzťahov medzi rôznymi náboženstvami, napríklad v Indonézii, kde otázka konvertovania je jasne stanovená a vyriešená. Myslím, že by sme nemali sa obmedzovať len na to, aby sme citovali príklady, ale aby sme odprezentovali naše stanovisko. Poprvé, musíme zaujať stanovisko, pokiaľ ide o implementáciu usmernení Európskej únie, ako alebo ako sa pozeráme, alebo aký je náš názor na osobitného vyslanca EÚ pre šírenie náboženského presvedčenia alebo náboženskej slobody a potom, aby sme vyzvali, nech e, štatút tohto osobitného veľvyslanca je posilnený, pretože toto by nemalo, aspoň podľa mňa, predstavovať vôbec Mm, niečo, čo by bolo v konkurencii s prácou pána sa napríklad. Nie, nie. To by bolo absurdné. Pretože sloboda vierovýznania a presvedčenia sú súčasťou základných práv. A preto si myslím, že je potrebné to zdôrazniť. Jan Figel zdôraznil už viackrát túto skutočnosť. Je toho názoru, že E, veľmi dobrá spolupráca s pánom Lambrinisom poslúži ako základ alebo ako záruka preto, aby na konci týchto prác sme mali uspokojový výsledok. Táto otázka ešte otvára. Ostáva otvorená, budeme diskutovať ešte o nej. Pán Kán sa práve vyjadril, že nechce, aby to bol osobitný vyslanec, avšak ja som pripravený posilniť štatút eh, osobitného vyslanca. Takže myslím si, že tu máme možnosť eh, ako reálne posilniť eh, úlohu osobitného vyslanca a tiež to dôverujem v to, že nájdeme taký kompromis, ktorý by umožnil vypracovať veľmi dobrú správu aj pre výbor pre zahraničné veci. Ďakujem pekne a teraz si vypočujeme zastupcov ESVČ. Yes, thank you. Um... Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať za návrh správy spravodajcovi. Naozaj sme ju vzali na vedomie s veľkým záujmom Chcem zdôrazniť to, čo práve povedal. Plne súhlasíme s tým, že sloboda náboženského vyznania a viery je v súlade s inými ľudskými právami, správa LGBTI, práva na združovanie, na slobodný pohyb a tak ďalej. Samozrejme, že podporujeme náboženské vyznanie alebo vieru, respektíve slobodu na ne, všade bez odkazu na konkrétne význanie alebo vieru. Chceme sa poďakovať za úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o otázku náboženského vyznania alebo viery. Úzko sme spolupracovali s interskupinou, e, Išlo teda o e, schôdze e, s geografickými oddeleniami a SVČ ako celkom a pripravili sme konkrétne odporúčania pre naše, odporúč- pre naše delegácie. 30 delegácií už odporúčania dostalo a to v krajinách, ktoré e, z diskusí vyvstali. Tiež sme veľmi úzko spolupracovali e, s výborom DRUA a s týmom spravodajcu. Vysvetovali sme nástroje, ktoré máme a najnovšie iniciatívy na ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery. Naďalej budeme našim delegáciám dávať do rúk potrebné nástroje. Máme špecifický výcvik pre tieto otázky. Tiež e, počas nášho dialogu s tými krajinami nastolujeme obavy v súvislosti s týmito otázkami. V najbližších týždňoch predložíme v New Yorku štvrté uznesenie ročné, výročné a v roku 2019 budeme tiež chcieť, aby sa e, mandát špeciálneho spravodajcu OSN obnovil. Ďalej zdôrazňujeme obavy v súvislostiami s porušovaním týchto práv v niektorých krajinách v špecifických e, vyhláseniach po krajiny. Pakistan, Čína a Myanmar to sú tie e, krajiny, kde e, sme vo vyjadreniach pre radu zapracovali aj otázky porušovania slobody náboženského vyznania alebo viery. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pripomínam, že hlasovanie na výbore AFET bude v stredu 21. novembra ráno a potom bude táto správa prerokovaná na plenárke v januári. Takže toto je harmonogram, ktorý nás čaká. Tým sme skončili trošku pred tým, ako bude ďalší bod na programe schôdze. Chcem vám pripomenúť, že ide o bod programu, ktorý sa týka osôb, ktoré sú postihnuté albinizmom v oblasti Afriky a Môžeme si dať 10-minútovú eh, pauzu, aby sme mohli privítať našich eh, hostí. Ďakujem.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 Bohu. Bene, possiamo iniziare questo... Takže budeme môcť teraz pokračovať ďalším bodom na programe schôdze. Ide o... Niečo, čo vyplynulo z naliehavého uznesenia 5. oktobra 2017 ľudia, ktorí sú postihnutí albinizmom a žijú v oblasti Afriky. Ako veľmi dobre viete, albinizmus je častokrát e, e, stav, ktorý je e, na ľudí, ktorí častokrát je na nich pozerané cez prsty. Častokrát tu prichádza k násilnostiam na ľuďoch, ktorí týmto trpia. Parlament v oktobri 2017 odsúdil násilie páchané na osobách, ktoré sú postihnuté albinizmom Malavy. Čiže akúkoľvek formu diskriminácie v Malavi, ako aj v ďalších krajinách, páchanú na ľuďoch, ktorí sú postihnutí albinizmom. Dnes je to presne rok po prijatí tohto uznesenia a preto je to vynikajúca príležitosť na to, aby sme zmapovali situáciu ohľadom ľudí, ktorí sú postihnutí albinizmom v Afrike. Máme tu niekoľko zástupcov z regionálneho e, fóra pre albínov. Toto regionálne fórum je organizácia, ktorá sa venuje šíreniu osvety ohľadom ťažkosti ľudí, ktorí majú albinizmus v rôznych afrických krajinách. A bude to e, diskusia, ktorá je veľmi aktuálna, pretože mnohé e, osoby, ktoré sú, eh, ktoré žijú v týchto afrických krajinách, naozaj potrebujú, aby táto osveta sa šírila ohľadom víziev, ktorým títo ľudia musia čeliť. Takže teraz eh, naozaj chcem srdečne vás všetkých vyzvať, eh, našich, aby ste k tomu prispeli. Chcem tu privítať srdečne našich hosti, ktorí pochádzajú z rôznych afrických krajín. Grace Noma, sú to Manji Buko, ktorý je ktorá je eh, ktorý je komisárom pre rodovú rovnosť, výkonným riaditeľom pre spoločnosť pre albinizmus v Južnej Afrike a takisto aj predsedom regionálneho eh, fóra pre albinizmus. Potom chcem privítať takisto pána Izaka Muaru, ktorý je senátorom Federálnej republiky Kenie a takisto členom aj regionálneho fóra pre albinizmus a tiež je to prvý eh, eh, člen eh, kenského parlamentu, ktorý je postihnutý albinizmus. A takisto tu máme aj zastupcu z Nigérie. Je to šéf delegácie Jake Apple a potom ešte aj zástupcov mimovládnych organizácií z Nigérie. Jake Apple je takisto aj výkonným riaditeľom pre regionálne fórum pre alpinizmus. Niekoľkí členovia podvýboru pre ľudské práva sa stretli už, keď sa odobrali do Nigérie s týmito zástupcami a teda diskusia bude aj príležitosťou, aby sme mohli pokračovať v tej diskusii, mhm. ktorá bola započatá v Nigerii. Začneme hneď s týmito jednotlivými príspevkami. Najprv odovzdám slovo na 5-6 minút pani Grace Mazibuko. Thank you, Chair. and Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, dámy a páni. Grace Mazibuko je moje meno. Rada by som sa poďakovala výboru za túto možnosť odprezentovať otázku albinizmu špecificky. Ja si myslím, že článok 1 Všeobecného vyhlásenia o ľudských právach, univerzálnej deklarácie o ľudských právach ho sa hovorí, že všetci sa rodia rovní, a slobodní a v právach a v dôstojnosti. Juhoafrická albínska spoločnosť a regionálne fórum albinizmu sa snažia zakročiť e, s atrocitami voči albínom. Je dôležité, aby ženy a deti špecificky v Afrike s albinizmom boli chránené. Vieme, že je to ľudské právo. Dôstojnosť e, malého dievčatka v Afrike s albinizmom tu je tiež potrebné chrániť a dodržiavať. Men, muži s HIV AIDS teraz e, chcú mať možnosť e, pohľavného styku s e, dievčatami. Veria, že toto vylieči mm, AIDS a vieme, že sú tu ľudia, ktorí tak povedať zlovia albínov, chcú teda nejakých telesné časti a naozaj si nemôžeme dovoliť takéto postupy. Je to veľká výzva ľudia s albinizmom sú marginalizovaní, žijú celý život v strachu, nemajú prácu. Albinizmus e, sa dá zvládnuť, e, dá sa s ním žiť, keď ľudia dostanú férovú šancu. Zamestnanosť žien je veľmi zložitá, špecificky e, v prípade tejto skupiny ľudí. Vzdelávanie, to je kľúčové, osveta je potrebné vzdelávať e, aj ľudí s albinizmom a musia mať možnosť presadiť sa. Znova ľudská dôstojnosť, aj v tomto prípade je potrebné ju zdôrazniť. A e, my v minuloročnej rezolúcii hovoríme, že ľudia s e, albinizmom majú plné ľudské práva a výbor pre ľudské práva by mal na toto poukázať. Teda albini v Afrike, či už to ženy alebo muži, e, musia naozaj mať možnosť presadiť sa na trhu práce. Je to veľká výzva. Ako podporiť ľudí priamo v teréne? Máme tu rôzne deklarácie, máme tu deklaráciu pre ľudské práva, ktoré platia aj v našich krajinách ženy s albinizmom by mali mať možnosť podielať sa na vzdelávaní, presadiť sa a voľne sa pohybovať v krajine, kde žijú. Veľmi sa tešíme a máme veľkú česť, že máme možnosť vystúpiť vo výbore pre ľudské práva. Vieme, že s vašou podporou Afriku zachránime, vzdeláme Ženy s albinizmom, ale nielen ženy, celkovo albíni, majú právo a je to naozaj ľudské právo, ktoré sa musí prejaviť, aby sme boli naozaj slobodní a oslobodení nie len v Afrike, ale celosvetovo. Ďakujem pekne. Grazie, grazie lei. Ďakujem pekne. Teraz by som odovzdal slovo pánovi Izakovi Muvarovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dúfam, že ma počujete. Volám sa, tak ako to povedal pán predseda, volám sa Izak Muarra. Ja som prvým členom parlamentu v krajine Kenia, teda v parlamente v Keni. Som prvý Albín v parlamente a chcel by som sa spýtať otázku. Dlho už hovoríme o otázke rasovej diskriminácie predovšetkým pokiaľ ide o africký kontinent a čiernych ľudí. Africký kontinent apeloval na všetkých, na všetky krajiny, na všetky organizácie, ktoré diskriminovali ľudí práve na základe farby pleti. Ako je teda možné, že v 21. storočí Afričania aj naďalej diskriminujú, zabíjajú, kaličia svojich vlastných spolubratov, ktorí sú albíni. Práve kvôli tej inej farbe pleti. A toto je tá situácia, v ktorej sme sa ocitli v rámci afrického kontinentu a teda predovšetkým pokiaľ ide o východnú Afriku, z ktorej pochádzam. 6, 600 ľudí prišlo o život práve kvôli takémuto druhu útokov. Ide tu o taký takú zmes povier, povier všeobecnej, všeobecného presvedčenia, že časti tiel týchto albínov, ktoré sú považované za pri, privilégiu, môžu privodiť šťastie ostatným. Dámy a páni, ľudia, albíni, boli vždy e, medzi väčšinovou populáciou, ale vždy sme boli ako taká menšina. A pokiaľ ide o všeobecnú hierarchiu veci, nie sme bohužiaľ na úrovni väčšinovej populácie, pretože naše, znevýhodne, naše znevýhodnenie alebo postihnutie je niekde pomedzi. Sme síce bieli, ale nie dostatočne bieli, sme, nie sme tmaví, ale nie sme dostatočne tmaví, nie sme niekde medzi. Takže my sme v podstate ako keby v nejakej takejto súťaži vždy s niečím, ale v rámci E, ľudských práv, práve pokiaľ ide o ľudí so zdravotným nevyhodnením, aj pokiaľ ide o sociálny rozmer e, týchto znevýhodnení, e, zdá sa, že my sme teda osoby, tak sme zadefinované, pokiaľ teda ide o farbu našej plete, aj pokiaľ ide o oči, pretože väčšina z nás je nevidomých a máme tu viaceré bariéry, predovšetkým environmentálne, pokiaľ ide o slnko napríklad, pokiaľ ide o životné prostredie, v ktorom sme, a takisto aj pokiaľ teda ide hlavne to negatív, ten negatívny postoj zo strany väčšinového obyvateľstva. Takže albinizmus ako taký je otázkou handicapu, ale aj intersekcionality, pokiaľ ide práve o, o otázku farby pleti. Takže my sme niekde medzi v rámci dohovoru o osobách s handicapom zdravotným treba povedať, že albinizmus je príčinou na diskrimináciu aj v rámci toho celkového diskurzu o ľudí s postihnutím. Avšak keď sa pozriete na konkrétne články, tak zistíte, že právo na život, a to je vlastne článok 10, ktorý hovorí o práve na život, pretože nás zabíjajú alebo otnú nám ruky, nohy, iba kvôli tomu, že sme Albíni. Takže je tu otázka tejto diskriminácie. Máme, máme viaceré medzinárodné, medzinárodné dohody a dohovory. Treba povedať, že naša situácia nie je ešte stále doriešená a je tu stála potreba, aby sa urobilo všetko preto, aby tieto dohovory skutočne ožili. Ľudia s albinizmom sú postihnutí pokiaľ ide o zdravie. Rakovina kože je číslom jedna zabijakom, pokiaľ ide o albínov. My si nemôžeme dovoliť, dovi, dovoliť e, krémy proti slnku, pretože to stojí zhruba 20 eur za jedno balenie. A takisto aj naša krátkozrakosť, nevidíme, e, nemôžeme si dovoliť alebo zaplatiť e, pomôcky zdravotné. Takže keď sa deti s albinizmom narodia, tak častokrát otec v tej rodine opustí matku a deti sú vychovávané iba matkou. A deti, albínky sa väčšinou nemôžu vydať a majú zasa deti, oni albínov, takže sme znevýhodnení na viacerých úrovniach ja som poprvýkrát ako Albín sa dostal do parlamentu, ale väčšina krajín vo východnej Afriky skutočne, povedané úprimne, nemajú možnosť, aby Albíni boli nejako reprezentované. Preto apelujeme na Európsku úniu. Aj v rámci rozvojovej spolupráce, pokiaľ ide o článok 32 patričných dohôd a protokolov, pokiaľ ide o regio, e, hospodárskú spoluprácu s východnou Afrikou. Treba urobiť všetko preto, aby albinizmus bol účasť, súčasťou rozhovorov, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a aby sa táto otázka spomínala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš príspevok. Žak Epel, nech sa páči. Teraz máte slovo vy. I want to thank the president of Chcem sa poďakovať predsedovi parlamentu, ako aj poslancom, predovšetkým pánovi predsedovi tohto podvýboru a predovšetkým našim priateľom, doktorovi Mikolakovi. Dúfam, že som to správne vyslovil. What will look like a prayer that we are presenting as my máme už teda Albi, fón, fórum Albíncov, Albínov a začnem teda na úvod svojou vlastnou životnou skúsenosťou, svojim vlastným príbehom. Ja som vyrastal v rodine, kde otec bol, e, teda vlastne mal tri ženy a ja som vyrastal doma, nemohol moja matka v podstate sa distancovala, distancovala odo mňa a ja som vyrastal bez toho, aby som mal pocit alebo vedomosť o tom, že kto je vlastne moja matka. A treba povedať, že až do veku 3 roky som to nevedel a to na mňa nechalo skutočne stopy. Vážený pán predseda, ja by som chcel navrhnúť modlitbu toho regionálneho fóra, z ktorého som zišiel, alebo požiadať vás, aby väčšie množstvo peňazí z Európskej únie boli vyčlenené na to, aby sa pomáhalo Afričanom, ktorí sú postihnutí albinizmom. A aby váš výbor bol v kontakte s krajinami v Afrike, aby sa v rozpočte takisto vyčlenili prostriedky v týchto krajinách na riešenie tohto problému. Takisto by som žiadal, aby tento výbor, podvýbor bol v kontakte s jednotlivými členskými krajinami Európskej únie, aby sa albinizmus dostal do popredia v rámci agendy rozvojovej pomoci a požiadal by som, aby Africká únia vnímala albinizmus ako problém v oblasti rozvoja v rámci svojich možností mandátu. Aby sa takto zabezpečili, pardon, aby sa tlačilo a apelovalo na to, aby OSN vnímalo albinizmus ako problém v oblasti rozvojovej pomoci. Treba povedať, že OSN doposiaľ nevníma albinizmus ako problém. Treba takisto apelovať na špeciálny intervenčný fond v rámci rozpočtu Európskej únie, pokiaľ ide o delegáciu pre africké krajiny, aby sa financovali otázky a riešenia problematiky albinizmus. Treba urobiť všetko preto, aby sa správnym spôsobom zbierali údaje holistickým prístupom o osobách, s albinizmom, aby títo ľudia boli začlenení aj do jednotlivých procesov, ako sú volebné. Ešte stále mám trochu času a preto by som osobne chcel požiadať a apelovať v rámci tohto podvýboru na to, aby aj naďalej boli podporované aktivity podporné aj rokovacie v tejto veci, ktorú už vy riešite. Ďakujem za uznesenie, ktoré malo dopad, dopad z globálneho hľadiska a poskytla teda možnosť, aby sme aj my dnes mohli prísť medzi vás, aby sme vás informovali priamo z terénu ohľadne situácie, situácie, ktorú zažívame v Afrike, ale aj v celosvetového hľadiska. Vyžaduje si táto situácia pozornosť, pretože veľké množstvo ľudí, albínov, bolo znásilnených. Boli to ženy, ktoré otehotneli po znásilnení a potom deti albíni sú častokrát ponechaní bez rodičov, takže môžem vám spomenúť napríklad prípad mladej dievčiny Albinky, ktorá vedela, že my pôjdeme teraz do Európskeho parlamentu a ona sa ma spýtala, my sme skutočne takí dôležití, aby sme sa objavili na programe parlamentu, to je niečo skutočne dojemné, dojímavé a ja by som vám chcel všetkým pripomenúť, že od prvého dňa, odkedy sme sa narodili, tak e, všetci plačú, ale keď umierame, tak sa všetci tešia. Ale treba povedať, aby sa situa- treba urobiť všetko preto, aby sa situácia zmenila, aby aj keď my zomierame, ľudia okolo nás plakali. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste nás pozvali a v mene celej delegácie sa vám chcem poďakovať, predovšetkým v mene delegácie EÚ v Nigérii. Skutočne vám veľmi pekne ďakujeme. Dobre, musím povedať, eh, že v rámci vyšetrovania eh, ktoré sa vedie momentálne v, Tanzánii, tak eh, dokonca sú albíni označovaní za 0-0. Čiže ako by to boli iba duchovia, ktorí nemajú práva ako ostatní. Teraz si vypočujeme Európsku komisiu. A nie, ešte pán Austrievičus, nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. <clears throat> Uh, honorable... Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že ste prišli medzi nás a že ste sa podelili s nami o vaše osobné skúsenosti, o skúsenosti, ktoré zažili aj vaši priatelia. Informovali ste nás o tom, ako doplácajú Albíne v Afrike na, to, že, na ten problém albinizmu. Je dôležité, aby sme sa dozvedeli tieto informácie priamo z prvej ruky od vás ohľadne situácie e, ľudí postihnutých albinizmom v Afrike. Ale chcel by som sa spýtať otázku. Sú tu snad nejaké dobré príklady bilaterálnej regionálnej spolupráce medzi krajinami v Afrike v tom zmysle, že by sa potierali nejako tie predsudky na to, aby sa vytvoril taký ľudskejší prístup práve k ľuďom, albínom, a do akej miery viacerí z vás napríklad pokázali na to, že tu je Africká únia, sú snad nejaké politické iniciatívy na tejto úrovni? Pokiaľ ide možno o podporu medzinárodných donorov a Európskej únie na to, aby sa pripravili nejaké konkrétne programy, aby sa vyšlo v ústretí potrebám ľudí priamo v teréne? A teraz si vypočujeme komisiu. Tým pádom by som odovzdala slovo pani Rager. Nech sa páči, máte slovo. La ringrazio. Ehm. Uh, Chcela by som povedať, že ide o skutočne dojímavé svedectva, ktoré sme tu počuli. A ja som vďačná za zorganizovanie tohto podujatia a teším sa aj z toho, že účastníci, naši hostia sa mohli s nami podeliť o svoje skúsenosti. Prohibícia, diskriminácie, je základným princípom Európskej únie. Európska únia chce bojovať proti diskriminácii vo všetkých externých krokoch. Jedna z priorít nášho akčného plánu v oblasti ľudských práv je venovaná práve nediskriminácii. Európska únia je vždy zdesená, keď ľudia, albíni, zažívajú nejakú formu diskriminácie v jednotlivých regiónoch a krajinách, je to odzrkadlené aj v uznesení, o ktorom tu dnes hovoríme. V rámci bilaterálnych dialogov s viacerými subsaharskými krajinami vrátane Malawi riešime otázku zneužívania ľudských práv práve pokiaľ ide o albínov, tým, že neustále monitorujeme otázku ľudských práv vo všeobecnosti, ale takisto aj situáciu tých najzraniteľnejších skupín. V rámci nášho dialógu takisto pripomíname krajinám, tým krajinám, ktoré neratifikovali dohovor o právach ľudí s handicapom, aby to urobili čo možno najskôr a tí, čo to ratifikovali, aby to pred, patričným spôsobom implementovali. Je to veľmi dôležité pre všetkých, ktorí trpia diskrimináciou albinizmu, pretože jeden z princípov tohto dohovoru je ten, ktorý by tejto skupine mohol veľmi pomôcť. Ide o právo požívať výhody všetkých ľudských práv bez diskriminácie. Ale sú tu aj konkrétne otázky, ktoré súvisia s eh, právami na ubytovanie eh, alebo na plnú účasť na verejnom živote. Informácie, ktoré sme dostali v kraj, z krajín, ktoré sú spomenuté v tomto uznesení, poukazujú na to, že sú tu určité prvky v oblasti pokroku, ale s polutovaním treba povedať, že sa to nerobí e, celoplošne, to znamená, treba urobiť ešte viac v tejto oblasti. A preto by som sa sústredila predovšetkým na tie krajiny, ktoré boli spomenuté v tom uznesení z minulého roku. Moja kolegyňa Arpenter poskytne ďalšie prvky ohľadne špecifických situácií. Napríklad v Malawi e, sa udialo 600 útokov a pokiaľ ide o predvolebné obdobie, e, tá situácia je mimoriadne nebezpečná, vidíme, že už to tam vrie. Chcela by som zdôrazniť krajinu Malavy ako niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť v najbližšej oblasti, pretože sa sústredíme predovšetkým na školenie prokurátorov a takisto na dialog s policajnými zložkami. Na pozitívnej strane môžeme spomenúť určité pokraky, pokiaľ ide o také krajiny ako Mozambik, tu ide o posilenie predovšetkým justície tejto oblasti. Napríklad otázka albinizmus je jednou z priorít v rámci akčného plánu, ktorý bol prijatý v tejto krajine ešte v roku 2015. Myslím si, že komplexná, komplexné opatrenia boli prijaté v Nigérii. Týka sa to spolupráce s políciou a ďalších zložiek a pokiaľ ide o Burundi, Jeden z našich, e, jedna z našich členských krajín, Francúzsko, zorganizovalo konferenciu v rámci Medzinárodného dňa albinizmu tohto roku. Samozrejme, urobilo sa ešte oveľa viac a takisto stále počúvam žiadosti o ďalšiu podporu a ďalšiu pod- pomoc zo strany našich delegácií a takisto aj pokiaľ ide o delegáciu v Nigérii, ktorá tu už bola spomenutá. Chcela by som zdôrazniť, že ústavná ochrana, právna ochrana sú zárukou iba vtedy, ak to ide ruka v ruke s konkrétnymi opatreniami. To znamená, že justičná reforma, právna reforma je častokrát potrebná na to, aby sa tieto problémy riešili. Dovolte mi však v tejto chvíli vás uistiť o tom, že Európska únia aj naďalej je, spolupracuje s miestnymi úradmi a občianskou spoločnosťou, aj s predstaviteľmi organizácií albinizmu, ktorí povedomujú a robia osvetu v tejto oblasti a tá naša spolupráca bude pokračovať aj ďalej a bude zintenzívnená. Na medzinárodnej úrovni budeme aj naďalej v kontakte e, s organizáciami, ktoré podporujú práva albínov a preto podporujeme napríklad zriadenie mandátu nezávislého e, e, experta na úrovni OSN práve ktorý sa bude venovať otázke albinizmu. My oceňujeme celkový prístup, ktorý tento expert by mohol e, zvoliť, pokiaľ ide o prípravu regionálneho plánu boja proti e, diskriminácii albinizmu v Afrike. My tento akčný plán šírime aj v Európe, ale aj prostredníctvom našich delegácií priamo v teréne. Možno by teda ešte môj kolega Douglas Carpenter mohol doplniť konkrétne špecifické informácie o jednotlivých krajinách. Ďakujem pekne vážení hostia. A ja za seba chcem povedať, že si veľmi vážim vaše svedectvá, ktoré nám veľmi pripomínajú komplexnosť tejto výzvy a rôzne prejavy tejto výzvy. Ja mám za úlohu obrátiť sa na veľvyslancov, tak máme v príslušných krajinách po tejto diskusii a povedať im, čo sme si dnes vypočuli a dúfam, že sa mi podarí aj poukázať na nejaké osvedčené postupy, mm, aby sa situácia naozaj začala meniť. Ja e, teda som sa dnes uh, naučil veľa dôležitého na rámec tohto všeobecného ľudskoprávneho rámca, ako povedala uh, kolegyňa. Mm, dozvedel som sa o význame vzdelávania, a tiež e, som sa dozvedel, ako ten albinizmus e, dostať e, nielen do občianského diskurzu, ale aj do právneho diskurzu. A tam ešte budeme vašu pomoc a vaše poradenstvo potrebovať. Potom mm, regionálne otázky. Ja sám som 4 roky bol v Tanzánii a e, východnú a južnú Afriku sledujem relatívne pozorne. Ja e, viem, že v, pardon, v východnej Afrike sa momentálne chystá nová legislatíva. To sú moje informácie a budem to veľmi úzko monitorovať. E, spomínala sa najvyššia úroveň, úroveň hlav štátov. Áno, samozrejme, že toto je rozvojová oblasť, ale je to aj oblasť politická. A ako veci vylepšiť, najlepšie je využiť naše kontakt na vyššej úrovni a pripomenúť kolegom, že vo vašich krajinách, že pre nás toto je priorita. A čo som sa dnes ešte dozvedel, je, že potrebujeme naozaj spolahlivé údaje, lebo často vychádzame z nejakých konkrétnych príbehov, eh, sem tam nejaké čiastkové informácie, ale komplexný pohľad na situáciu nemáme a potrebujeme. Krajiny, ktoré mám v portfóliu ja, africké krajiny, vo všeobecnosti môžem povedať, že je tu skupina, kde sa ešte stále e, sústredíme na e, otázky e, ochrany, spolupráca s bezpečnostnými zložkami a tak ďalej. Malawi a Tanzania sú toho príkladom. To je situácia, to sú krajiny, kde je situácia ešte stále relatívne nebezpečná. Áno, mm, nejaké pozme zmeny v prípade Tanzanie, pokles násilia konkrétne sa k nám dostali, ale panelisti ste budú súhlasiť, že sú tu stále veľmi závažné incidenty, ktoré poukazujú na psychologickej úrovni, že ten problém stále ešte existuje, napríklad vandalizmus, pohrebísk, exhumácia tiel a tak ďalej. Pokiaľ ide o Malawi, ak to správne chápem, tam bolo 6 útokov už tento rok, ktoré boli teda nahlásené. Kolegovia na ambasáde tam majú pocit, že sa tam ten pokrok zastavil, možno sa to trošku aj zvrátilo v porovnaní s predvolebnou situáciou a teda je to súčasťou nášho dialogu s policiou a budeme na to poukazovať. Čiže kde sú tie pozitíva, kde to môžeme vnímať pozitívnejšie, to je mainstreaming tejto témy v ľudskoprávnych diskusiách. Toto je vec, ktorá musí byť súčasťou eh, našej stratégie ľudskoprávnej ako Európskej únie v partnerských krajinách. To znamená, všetky krajiny, ktoré spomínali v uznesení v roku 2017 a potom účasť e, ľudí s albinizmom. Nede iba otázku ochrany, ide o otázku plnej účasti na e, občianskom a politickom živote krajiny. A naozaj pre mňa veľká čest, že je tu pán Moara, ktorý je naozaj príkladom toho, čo sa dá dosiahnuť a čo sa musíme snažiť dosahovať, pretože pokrok najlepšie dosiahneme tak, že ukážeme, že ľudia s albinizmom môžu byť lídrami, že môžu byť inšpiráciou pre ostatných občanov a dúfam, že sa nám podarí čo to urobiť. Teším sa, že v prípade Nigérie sa naša podpora týka aj teda um, volieb a demokratickej oblasti tejto súvislosti. Samozrejme, že som otvorený otázkam, ak nejaké máte ku konkrétnym krajinám. Rád by som však vyzval všetkých panelistov, buďte v kontakte s našimi ambasádormi, oni sa s vami radi pozhovárajú, potrebujú si vás vypočuť, pokiaľ ide o konkrétne poradenstvo. Nede o nejakú obhajobu, advokáciu v úvodzovkách, ide naozaj o to, kam nainvestovať peniaze, čo urobiť eh, s osnovami v školách. Je to tiež rodová otázka, otázka zdravia. Naozaj je tu mnoho prejavov a my si vás radi vypočujeme a som veľmi rád, veľmi rád, že ste dnes tu a že som tu mohol byť aj ja. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz si vypočujeme pani Letkovú. Stavolta parla, si. Thank you very much. Um, I, uh, will... Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť dlho, pretože mnohom sa zhodneme s SVČ a už to tu odznelo. Ale keďže je tu výzva súvisiaca hlavne s so spoluprácou, teda že by sme mali byť aktívnejší do budúcna, rada by som teraz povedala, čo už sme urobili a čo plánujeme do budúcna. aby sa veci pohli a aby sa otázka albínov v Afrike riešila v minulosti, pokiaľ ide o práva osôb s albinizmom, to sa riešilo hlavne cez uh, AIDHR, e e, To sa riešilo na individuálnej úrovni. Mali sme obhajcov ľudských práv, teda jednotlivcov, ktorí sme podporovali e, z naliehavého fondu pre takýchto obhajcov, lebo videli sme, že čoraz viac útokov voči tým, ktorí sa ozvú, hrozby voči tým, takže došlo k relokáciám jednotlivcov, ochrana, právne poradenstvo, a tiež teda financovanie živobytia poskytované jednotlivcom Naša delegácia, teda prostredstvom delegácií a EIDHR podporovala e, aktivity v Rwande, v Burundi, v spolupráci s organizáciami, ktoré sú tu dnes zastúpené. Teraz cez EIDHR e, sa snažíme, dúfam, že budeme mať financie, takže nič nesľubujem, ale naozaj sa snažíme a zvažujeme zabezpečiť financovanie regionálneho pod- programu na podporu osôb s albinizmom. Ale nielen EIDHR podporuje ľudí s albinizmom, ale aj EDF – Čiže je to rozvojová spolupráca, je to zároveň ľudskoprávna otázka, tieto dve sa nedajú oddeliť, ak chceme, aby zmeny situácie boli udržateľného charakteru. IDF poskytol viac než polovicu 500 tisíc eur na zlepšenie účasti v Nigerii eh, voličov s albinizmom alebo osôb s albinizmom. Tieto programy sa zameriavajú presne na tie veci, ktoré sme spomínali, teda politika a uznanie ľudí s albinizmom ako rovnoprávnych, rovnocenných, zber údajov, to bolo súčasťou, zdravotné otázky, veci, ktoré sú prirodzené pre nás všetkých, e, ako napríklad e, krém na opalovanie, krém s UV uh, faktorom uh, za dostupné ceny uh, a tak ďalej. Na to sme sa tiež zameriavali. Potom diskriminácia v akékoľvek forme je tiež jedným z pilierov EIDHR programu na obdobie 2018 až 2020. Čiže na úrovni delegácií aj na regionálnej úrovni budeme naďalej poskytovať takéto príležitosti na podporu z programu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím. Just... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Prepačte. Mal som dôležité hlasovanie v výbore Envy, takže som nemal možnosť rozpravu tu si vypočuť, hoci by som to bol chcel. Viete, sme sa účastnili misie do Nigérie začiatkom tohto roka. Stretli sme sa osobne s ľuďmi zodpovednými alebo takto s zastupcami uh, eh, albínov v Nigerii a naozaj potrebujú našu prácu. A prečo to hovorím? Potrebujú našu, podporu, potrebujú našu podporu. Prečo to hovorím? Uh, je to potrebné samozrejme rozšíriť aj na ostatné africké krajiny lebo situácia ľudí s albinizmom je celosvetovo najhoršia. Takže som naozaj veľmi rád, že dnes máme tú česť, že tu máme delegáciu Južná Afrika, Nigéria, Kenia, máme tu teraz zastupcov. Veľmi sa teším, že sem prišli, a že sa s nami podelili o informácie o svojej situácii, o svojich problémoch. A je naozaj nepriateľné, že Albíni sú nejakým spôsobom vytláčaní, e, marginalizovaní. To také tradičné vnímanie v niektorých krajinách alebo v niektorých regiónoch. Isté predsudky, povery a proti tomu musíme zakročiť že ak ľudia majú nejaké obavy, musíme ich rozstýliť, musíme povedať, že naši bratia a sestry, ktorí sú albíni, že to je iba otázka pigmentu, nič viac. A ja sám som lekár, čiže viem, čo hovorím. Čiže naozaj si zaslúžia našu plnú podporu v rámci našich možností. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz by som si vypočul opätovne našich eh, hostí, aby mohli eh, začať s odpovediami na eh, otázky, ktoré mi boli položené. Poprosím najprv pani Mazuko, aby sa ako prvá vyjadrila. Thank you very much. I think it's an honor for... Ďakujem pekne, je to naozaj pre nás veľká česť že sme si mohli vypočuť dnešnú debatu, ako aj tie prísľuby spolupráce. Ale je tu ďalšia dôležitá vec, a to chcem zdôrazniť, je to, že Medzinárodné regionálne fórum pre albinizum, že je dôležité e, sa spojiť, e, e momentálne sa jednotlivé krajiny berú samostatne. U mojej krajine možno nie je až taký problém, ale v Malávi ľudia naozaj zomierajú. Keď sa posunieme ďalej, e, Mozambík e, má inú situáciu, čiže toto regionálne fórum naozaj všetkých Afričanov zjednotí, budeme hovoriť jedným hlasom, aby tu nebola takáto fragmentácia tie um, hranice v Afrike, uh, tie uh, naozaj uh, sú takého charakteru, že stačí iba prejsť na dostanú ulice a už ste v inej krajine, nie v Južnej Afrike, ale v Mozambiku. Čiže preto je potrebné spolupracovať, aby takýto zjednotený Nigeria osvedčené postupy odtiaľ uh, môžu byť taký domino efekt Malawi, Kenia a tak ďalej. No a Južná Afrika tam máme rodovú komisiu a tiež budeme spolupracovať na tom zjednotení Afriky v rôznych oblastiach. To nie sú len ženy s albinizmom, ktorých sa to týka, ale napríklad matky, ktoré porodia dieťa s albinizmom, tieto nemajú vôbec šancu ani len sa o to diera starať. To vzdelávanie, veď o genetike sa vôbec neučia ľudia e, v tej klinike, klinike o tom absolútne netušia, netušia, ale s aktivitami Európskej únie, e, s aktivitami nášho výboru sa nám to snáď podarí a takto zjednotíme Afriku. A toto je cieľ regionálneho fóra pre albinizmus. Grazie. Dobre, prigo. Ďakujem pekne. Kolega. Ďakujem pekne. Chcem sa naozaj poďakovať za vystúpenia, ktoré tu odsnali, odzneli um, zo strany komisie a aj pána Mikolašika, ktorého by som nazval veľkým podporovateľom zo Slovenska. Naozaj sme hrdí na to, hrdí na to že Európska únia sa zaoberá touto otázkou že budeme konať spoločne, aby sme dosiahli ciele uznesení minulého roka. Tiež som chcel povedať, že máme určité dokumenty na túto tému, no času nemáme veľa, ale kľudne vám ich v písomnej forme dáme k dispozícii a tam naozaj sa dočítate o hĺbkovej analýze e, situácií v jednotlivých krajinách Afriky. Ďalšia vec, áno, potrebujeme a plne e, teda ďakujem za tú vašu podporu. V tom je naozaj celokontinentálny, e, zacielený program pretože e, zabíjanie ľudí s albinizmom toto je medzinárodný zločin. Presúva sa z krajín do krajín Tanzania, Malawi, Mozambík, potom Južná Afrika. Takže naozaj na mnohých miestach e, potrebujeme naozaj to úsilie prepojiť e, a potom osvedčené postupy, Kenia má osvedčené postupy, pokiaľ je o rozportové prostriedky, takže toto musíme ukotviť aj v iných krajinách, taktiež Nigória. Takže naozaj učenie sa jedno druhého. A čo žiadame od EÚ, prosím, využite e, vašu politickú silu a podporu e, v rámci systému OSN, e, Africkej únie a na iných e, multilaterálnych e, aj bilaterálnych fórach. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán doktor, asi uh, zmasakrujem vaše meno, pán Mikolašik. Uh, ďakujem pekne. Pani Madupue prišla s nami, väčšinou taká nenápadná, prišla z Nigérie, ale chcem povedať, že tu s nami je a teda odvádza obrovský kus práce a vytvorila pre nás aj tento, tento priestor, takže ďakujem pekne, eh, sedí priamo v pléne. Uh, áno, mnohé africké krajiny majú určité plány alebo politiky, ale ten problém v Afrike uh, spočíva v tom, že politiky sa síce príjmajú, ale neimplementujú. Európsky parlament a podobné organizácie, keď hovoria s prezidentami afrických krajín, tak to naozaj môže mať obrovský politický vplyv, aby potom to politiky aj implementovali. Budúci týždeň bude ďalšia príležitosť hovoriť s Africkou úniou, s Komisiou pre ľudské práva Africkej únie v Gambii. Grace a ja na tom fóre budeme, ale stále potrebujeme taký istý push zo strany Európskej únie. Vy ste tento proces spustili a musíte v ňom pokračovať, musíte nám naďalej pomáhať reakcia EÚ. Samozrejme sme za ňu vďační. Napríklad projekt v Afrike, e, veľký úspech. A musíme naň nadviazať, na ňom stávať a využiť ho aj v iných e, afrických krajinách. Začalo to v Nigerii. Prístup k sociálnym službám, keďže máme obmedzené kapacity. Rád by som odporúčil, aby sa tento projekt zvážil lebo neotvára priestor pre súťaž pre ľudí, ktorí majú väčšiu kapacitu ako my. Je to špeciálny projekt. Modupe to má na starosti a v Nigerii to, v Nigerii to fungovalo dobre. Rieši špecifické problémy albínov a pomohol e, príjmať vládu, zaviazať sa. Preto je to také úspešné a ja si myslím, že by sme to mali e, naďalej využiť a dosť taký kaskadový efekt tohto projektu v iných, v iných e, afrických krajinách. Druhá vec to je politická inklúzia. Mám 57 rokov, nikdy v živote som nehlasoval a poprvýkrát v roku 2019 budem mať možnosť voliť vďaka Európskej únii bude mať možnosť konečne voliť, lebo si otvorili tento priestor a už sa mi dostavujú emócie, emócie. Vy ste otvorili priestor pre ľudí ako my. presvedčili ste príslušné orgány naozaj legitimne, aby sme aj my mohli prejaviť svoj názor a e, prísť hlasovať, prísť voliť. A presne takéto projekty aj potrebujeme Eh, potom narazať na to, čo už sa spustilo. My 36 štátov Nigérie eh, aktivizujeme iba v troch. Eh, a Nigéria nie je ani jediná krajina, sú ďalšie africké krajiny. Isaac, ten sa prepracoval, áno, ale je to iba on, potom je viac takýchto Izakov v celej Afrike. A takto tvoríme ten priestor, ktorý potrebujeme. Ako náhle budeme mať politický hlas, tak sa dopracujeme aj k ekonomickým právam. A ako povedala sestra, mali by sme sa zamerať e, na vzdelávanie. Vzdelávanie, vzdelávanie. Ďakujem. Grazie, grazie. Ďakujem pekne všetkým za to, že ste sa tu dostavili, že sme mohli veľmi e, naplno sa venovať eh, tejto otázke albinizmu, ktorý pre nás je veľmi dôležitou a zásadnou otázkou, hlavne pokiaľ ide o ľudské práva a ich presadzovanie. Eh, dúfam, že budeme môcť sa zasadiť eh, o zlepšenie. Dúfam v každom prípade, že máme vynikajúcu príležitosť a budeme mať v nasledujúcich mesiacoch tak urobiť v Európskom parlamente, pretože budeme mať e, týždeň ľudských práv, aby sme práve oslávili z té výročie zverejnenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a jej schválenia. Takže v tej záverečnej časti, keď budeme vyjadrovať náš názor, tak aj otázka albinizmu musí byť prítomná a zdôraznená. Po druhé, na druhý záväzok sa týka toho, že diskutujeme práve e, v tento týždeň o dôležitom nástroji, dôležitom finančnom nástroji pre Európsku úniu, pre jej fungovanie. Takže určite 90 miliard eur, ktoré by mali byť nasmerované počas nasledujúcich e, rokov práve pre ľudské práva a takisto aj jeden nástroj, ktorý sa bude týkať pomoci africkému kontinentu a rozvoju a tiež e, ľudských kým právam. Takže myslím si, že bude vhodné, aby sme si overili, ako by sme mohli nájsť nejaké finančné zdroje naviac na to, aby sme mohli zafinancovať dobrú prax v prípade albinizmu. A po tretie, to je skôr taká politická poznámka, avšak e, chcel by som povedať niečo viacej, o väčší politický záväzok. Budeme sa snažiť e, čoraz viacej vypichnúť e, deň 13. júna, čo je Svetový deň albinizmu v tej chvíli, aby sme mohli práve tento politický záväzok ešte posilniť. Ako podvýbor pre ľudské práva pre nás je toto veľký záväzok, aby sme konkrétne mohli ho pretaviť do skutočnosti, do praxe. Ďakujem pekne ešte raz za vašu prítomnosť. A tým končíme toto dnešné zasadnutie. Chcem vám pripomenúť, že dnes po obede budeme spoločne Eh, zasadať na seminári v inej miestnosti, ktorá sa bude, ktorý sa bude týkať eh, pozorovateľskej volebnej misii, kde bude práve aj otázka ľudských práv a takisto aj eh, úloha podvýboru ľudských práv je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne a tým končím dnešné zasadnutie. Ďakujem.